Okay, uh, we just start. Uh, good afternoon, colleagues. Uh, first point is adoption of the agenda. Dobrý deň, takže môžeme začať. Prvý bod je prijatie programu. Ak nie sú pro- prípomienky, tak v takejto podobe ten program je prijatý. Chcela by som venovať pozornosť tomu, že dnes popoludní nebudeme mať k dispozícii dančinu, chorvaštinu a gelštinu, irštinu, pokiaľ ide o tlmočenie. A hlasovanie bolo e, zaradené na zajtrajšok o 11.40. Poprosím vás, pripravte si hlasovacie kartičky na to hlasovanie. Schváľovanie zápisnice z 30. marca 2017, 26. septembra 2016 a 11. 12. júla 2016 ak nie sú žiadne pripomienky, tak tieto zápisnice z týchto zasadnutí sú schválené. Ctení kolegovia, tento bod sa dostal na program v rámci e, externej dimenzie o azyle a migračnej politike v rámci výboru LIBE. Týka sa Malckej deklarácie zo začiatku februára 2017, kde rada vyjadrila, sa tak, že posilní svoju prácu s Líbiou, ktorá je hlavnou krajinou, z ktorej odchádzajú utečenci a, a do ktorej sa dostávajú utečenci z okolitých krajín. Na to, aby sa znížili príchody migrantov a osob, ktoré hľadajú medzinárodnú ochranu prostredníctvom osy stredomorskej. Viac než 180 tisíc príchodov, viacere, najväčšina z nich do Talianska, boli zaznamenané v roku 2016 a rekordný počet ľudí, ktorí sa utopili v Stredozemnom mori, keď sa vydali na nebezpečnú cestu, takisto začiatkom tohto roku. Ako výsledok e, je, tu máme vyhlásenie medzi Európskou úniou a Tureckom. To, vniezlo, to viedlo k zníženiu príchodov cez východnú os Stredozemného mora a to môže viesť k podobnej e, dohodnému usporiadaniu aj s Líbiou. Po Malckej deklarácii to by znamenalo, že by sa stabilizovala Líbia ako priorita pre Úniu. Predovšetkým Únia by prispievala k vytváraniu kapacít, pokiaľ ide o úrady, pokiaľ ide o získanie kontroly nad pozemnou ako aj morskou, morskými hranicami, na to by sme bojovali proti tranzitu a pašovaniu Malcká deklarácia obsahuje viaceré konkrétne opatrenia. Dnes sa budeme sústrediť na dve z nich. Konkrétne podpora toho, kde to je možné, rozvoja miestnych komunít v Líbii, predovšetkým pokiaľ ide pobrežné oblasti a takisto aj na pobreží, pokiaľ, po, pozdĺž tých migračných osí, na to, aby sa zlepšili socioekonomické situácie a posilnila sa istota Takisto treba posilniť adekvátne recepčné kapacity a podmienky v Líbii pre migrantov v spolupráci s UNHCR a IOM. Tento bod spadá takisto aj do kompetencie výboru AFED a kolegovia z výboru AFED boli prizvaní, aby sa zúčastnili tohto zasadnutia. Preto by som chcela zdôrazniť, že je to integrálna súčasť práce LIBE v oblasti azylu a migračných politík. Minulý týždeň viacerí členovia LIBE navštívili Taliansko, aby zažili priamo v teréne to, ako Európska únia chce posilniť tú stredomorskú os a je ochranu. Hovorili sme takisto aj s riaditeľom Európskej pobrežnej stráže, pokiaľ ide o boj proti pašovaniu ľudských bytostí pozdĺž tejto osy, tak aby a preto vlastne a náš výbor má preskúmať aj tú situáciu v Líbii v spolupráci s kolegami z AFET. Vypočujeme si teda prezentáciu zo strany organizácie Lekári bez hraníc Médecins Sans Frontier a to bude teda o situácii, pokiaľ tie zadržiavacie tábory v Líbii to požiadali koordinátori a potom to budú dva vstupy zo strany komisie a SVČ. Teším sa, že môžem privítať Anne-Marie Louf, ktorá je programová manažérka pre Líbiu a pani Imma Vasquez, ktorá je predstaviteľka Európskej únie za MSF. Pani Louf, nech sa páči, dávam vám slovo na prezentáciu tej správy ohľadne situácie v týchto táboroch, detenčných centrách v Líbii. Máte 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie, za možnosť vyjadriť sa pred vami. Ja pracujem pre MSF, Lekári bez hraníc. Od roku 2015 sme museli zachrániť, máme dve záchranné lode v Stredozemnom mori a keď zachraňujeme ľudí z tých členov, ktorí sa snažia dostať do Európy, tak počúvame najhoršie príbehy toho, že čo zažili v Líbii, a toto nás primelo k tomu, aby sme našli miesto v Líbii, kde by sme mohli spustiť projekt a pomôcť migrantom predtým, než sa vydajú na tú nebezpečnú cestu naprieč stredozemným morom. To znamená, že máme vynikajúcu pozíciu, pokiaľ ide o to, aby sme vás informovali o tom, čo sa deje v Líbii, pretože sme jediná organizácia, ktorá je takto zastúpená v Líbii. Ďalšie organizácie sú zastúpené, ale majú iba líbyjských zamestnancov. My máme medzinárodných, a to z bezpečnostných dôvodov je tak. Sme takisto prítomní zhruba v desiatich detenčných centrách v Tripoli a Mizrate a hovoríme s tými, ktorí sú v tých táboroch, a to každodenne, Takže by sme chceli vám ponúknuť naše skúsenosti a svedectvá expertné na to, aby sme pomohli vám pri vašom rozhodovacom procese. V stručnosti poviem tie migračné osy, ktoré máte z východnej a západnej Afriky, ako to vidíte na tejto mapke. Zdá sa, že všetky cesty vedú teda v tomto prípade nie do Ríma, ale do Tripolisu. A Tripolis sa zdá byť tou časťou Líbie, kde treba byť, keď sa migranti chcú dostať do Európy, pretože odtiaľ sa dostanú. Detenčné centra, ktoré sme navštívili, kde sme, nevyzerajú všetky rovnako, ale vyzerajú podobne vo viacerých ohľadoch a, a to, kde sú podobné, je vlastne priestor, ktorý majú tí zadržaní k dispozícii. Je to skutočne preplnené. Ľudia sú v budovách, ktoré vôbec neboli pri, pripravené na to, aby tam ľudia bývali. Sú to vlastne sklady, ktoré boli prerobené, sú tam pridané nejaké toalety, ak, tam trochu šťa- ak mali šťastia tí utečenci a vlastne celé mesiace tí utečenci sú tu zadržiavaní. Takže naše počiatočné vyhodnotenie z pred roka je nasledovné. Zistili sme, že predovšetkým e, jednoducho ľudia majú v týchto centrách menej než pol metra štvorcové k dispozícii takže môžu si akurát sadnúť a nemôžu si ani, nemôžu si ani lahnúť bez toho, aby neboli v kontakte fyzickom s ostatnými ľuďmi. Nie sú tam okna, nie je tam cirkulácia vzduchu, ľudia nemajú možnosť tráviť čas mimo tých táborov, sú iba vnútri väčšinu času. Takže tieto centra sa nazývajú detenčné zadržiavacie centra, dočasné detenčné centra, ale v podstate sú to ako keby také sklady na ľudí. A my tieto podmienky sme našli vo všetkých týchto táboroch rovnaké. Viete si predstaviť, že keď sú ľudia takto natlačení v takýchto priestoroch celé dni, týždne, mesiace a ani sa nedostanú von, tak to je vlastne e, také semenište chorôb a infekcií. Ľudia, my sa tu zhovárame s ľuďmi, ponúkame im zdravotníckú starostlivosť, zhovárame sa s nimi, navštevujú nás so svojimi problémami zdravotnými a niektorí z nich nám povedia, že už sú tam celé mesiace, niektorí dokonca 10-11 mesiacov, to je úplný priemer, vôbec netušia, prečo sú tam. Viacerí z nich majú dokonca platné víza na to, aby boli v Líbii a boli jednoducho vybrané na ceste a strčení do takéhoto tábora boli zaregistrovaní dokonca aj zo strany UNHCR a predsa len sa ositli v týchto detenčných centrách. Netušia, koľko tam budú musieť zostať, netušia, alebo nemajú nejaké prostriedky na to, aby ovplyvnili vývin situácie, takže je to taká situácia plná beznádeje, v ktorej sa nachádzajú a je to veľmi ťažké. Libijské hospodárstvo je závislé alebo možno to poviem inak, je obchodovanie s migrantami, to je veľký biznis, veľa peňazí sa na tom dá zarobiť a z tohto ohľadu vlastne je to znepokojujúce, pretože idem, hovoríme tu o ľuďoch, nehovoríme o veciach, o tovare a zaobchádza sa s tými ľuďmi ako s tovarom. Ak chcete, môžete sponzorovať migranta a môžete si ho zobrať domov, ak zaplatíte určitú sumu a to sa deje a potom ľudia sú nútení pracovať, ženy sú nútené, aby pracovali ako prostitútky, muži takisto pracujú, je to nútená práca, je to v podstate ako keby taký moderný trh s otrokmi. A v tomto obrázku vidíte na konci steny, je, vidíte, že tie steny sú vlhké a tam vlastne hádžu títo ľudia, čo sú v tých táboroch, moč, aby sa to odparilo, pretože nie sú tam toalety. V Tripoli je v zime veľmi zima, nie je tam samozrejme centrálne kúrenie, vôbec žiadne kúrenie tam nie je. Áno, majú nejaké prikryvky, ale je tam predsa len veľmi zima a tá situácia sa vôbec nezlepšuje. A na ďalších obrázkoch vidíte, že v tých e, plachtách a prikryvkách sú vši a tak ďalej. Potom tu uvidíte aj deti a ženy, ktoré sú v tých táboroch. Ženy sú separé od mužov a majú viac priestoru zvyčajne, ale jednoducho nie je to dostatočný priestor a vidíme tu aj množstvo detí, ktoré sú vlastne s matkami, alebo sú to novorodené deti, a, alebo vo veku pod 5 rokov a je to škodlivé na zdravie týchto detí byť v týchto detenčných táboroch. Takže máme veľ... sme presvedčení, že ženy, ktoré sú tehotné a tie malé deti by nemali byť v takýchto táboroch. Ale je ťažké to riešiť s predstaviteľmi vlády Líby, pretože oni nepodpísali dohovor z roku 51. A ďalšia skupina zraniteľná, ako vidíme, tak to sú tie, tí mladí ľudia bez doprovodu, sú to deti bez rodičov, bez poručníkov a je ich dosť aj na lodiach, keď zachraňujeme tie lode na stredozemnom mori. Je to veľmi zraniteľná skupina, ktorú vykoristujú. A voda, sanitácia, hygiena, ako vidíte, tá situácia vyzerá veľmi zle nikdy tam nie je dostatočné množstvo latrín. Keď aj sú latriny, tak väčšinou sú mimo tých buniek, kde ľudia bývajú a oni nemajú umožnené opustiť tie bunky, takže v podstate tie latriny nepoužívajú. Kvalita vody, ktorá je poskytovaná na to, aby mohli sa ľudia napiť, má zlú kvalitu, takisto nie je tu prístup k mydlu alebo čistiacim prostriedkom, tie celé nie sú čisté, ľudia nemajú možnosť umyť si šaty alebo umyť sa a boli tu určité snahy distribuovať určité e, prostriedky zo strany viacerých organizácií, ale máme skúsenosti, že ako náhle organizácia opustí tieto tábory, tak tieto veci, čo sa distribuovali, sa potom skonfiškujú. Tieto podmienky, ako iste vidíte, nie sú dobré a prospešné na zdravie tých ľudí a má to skutočne aj dopad na zdravie psychické, aj fyzické sú tu úmrtia, ktorým sa dalo zabrániť. Tu napríklad vidíte dvoch dospelých mužov, ktorí sú podvýživení. To sú vážne stavy u dospelých ľudí. Málo kedy to vidíme. Málo kedy to vidíme aj v tých krajinách, odkiaľ sa tí ľudia vybrali a, a skončili tu. Ale málo kedy takéto prípady podvýživy vidíme na dospelých ľuďoch. Takže vidíte, keď ľudia sú podvyživení, tak sú náchylní na viaceré choroby a infekcie. Takže čo sa dá vlastne urobiť v prospech týchto ľuďov, ľudí? Keď sú tie podmienky tých ľudí veľmi zlé, tak môžeme umožniť to, aby sa prepravili títo ľudia do nemocníc. A teraz tu zlyháva aj nemocničný systém. To je najnovšia situácia, pretože od roku 2011 máme štúdiu k tomu, sa zhoršili podmienky a množstvo starostlivostí, ktoré sú v ponuke vlastne v rámci vládneho medicínskeho systému, je to nedostatok lekárov, takže je ťažké takto previesť ľudí do nemocnice, keď ani nemocnice nie sú. Sú tu takisto utečenci, ktorí sú na hľadovke dobrovoľne. Už som hovorila o podvýžive, takže nemusím to ani opakovať. A vidíme tu ľudí, ktorí sú skutočne v strašných podmienkach, vlastne zomierajú. Táto osoba napríklad mala e, hnačku a nemal, nemal čo piť tento človek, takže v podstate zomrel. Takisto tu vidíme viaceré ochorenia kože. Sú tu viaceré infekcie, e, takisto porušenia kože, keď napríklad títo ľudia sú na člnoch a na lodiach a dojde tu k nám. to sa potom zapáli a keď sa tí ľudia dostanú do tých táborov, tak to takto sa zapáli. Takže vidíme takéto popáleniny. Takisto tu vidíme ľudí, ktorí sú bytí. V každej tej cele vidíte aj palice, ktoré sa využívajú na to, aby byli týchto zadržiavaných ľudí. Takisto sú tu na viacerých fotkách rany, ktoré svedčia o mučení naši lekári dokumentovali prípady extrémneho násilia a počuli sme viaceré svedectvá, ktoré svedčia o tom, že skutočne to násilie v tých detenčných táboroch je skutočne veľmi silné a vysoké. Týka sa to mladých ľudí, ako aj dospelých. Takisto ešte pár obrázkov, ktoré svedčia o tejto situácii. Myslím, že sa mi podarilo vykresliť ten obrázok pre utečencov v Líbii. Tá situácia je katastrofálna. Ten najhlavnejší, najhlavnejšie posolstvo, ktoré by som to chcela sprostredkovať, je to, že migranti sú veľkým biznisom v Líbii a tým, že budeme pumpovať viac peniazí do tohto systému, tak tá situácia sa iba zhorší. Nepomôže. To nepomôže, keď budeme dávať iba peniaze. Nepomôže to zlepšiť tie podmienky, v akých tí ľudia sú zadržiavaní. Riešenie nie je teda na úrovni Líbie. Líbia je súčasťou problému a to chcem vám povedať. Myslím, že to je zhruba všetko, čo som mohla stihnúť za 10 minút. Yes, Just, just to, to link the intervention of my colleague. Ja iba nadviažem na to, čo povedala kolegyňa Anne-Marie. My chceme, aby sa lepšie pochopilo to, ako by sa mohli presmerovať peniaze do Severnej Afriky. Otázka, že do akej miery sa vám podarilo zaznamenať pokrok, pokiaľ ide o to, aby sa zabezpečil plný e, prístup k Eh, agentúram eh, OSN na to, aby sa implementovali programy nestranným spôsobom a do akej miery môžete aktualizovať informácie ohľadne možností toho riadneho monitoringu situácie, aj pokiaľ ide o prípady ochrany, a pokiaľ ide o presuny týchto prípadov, aj vrátanie presídlovania, pretože ak ľudia nemôžu opustiť Líbiu, tak vlastne to presídľovanie musí byť takisto kľúčovým prioritným programom, bodom na našom programe. A takisto, ak by ste mohli niečo povedať ohľadne analýzy impaktu eh, vzdelávania alebo dopadu, pokiaľ ide o vzdelávanie tých pobrežných hliadok. Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme slovo pánovi Popovskému z komisie. Nech sa páči, máte 7 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tá situácia v Líbii by mala byť hodnotená ako z, e, kríza, ktorá má viacero komponentov. Nie je to iba utečencov, ale kľúčový, ten kľúčový prvok a element sú utečenci a Treba urobiť všetko preto, aby sa monitorovala tá situácia a urobili patričné zlepšenia. To je kľúčovým riešením. Čo sú teda našimi cieľmi v rámci Európskej únie? Je to predovšetkým o záchranu životov. Myslím, že tá centrálna, teda stredozemná, tá stredomorská os je kľúčová, o tom sme už vlastne hovorili. Viacero vecí závisí aj od poternostných podmienok Viac než 4 tisíc ľudí už zahynulo, iba pokiaľ ide o rok 2016 sa utopili a to vlastne nás príjma k tomu, aby sme e, zachránili tých, ktorí sa vydávajú na cestu na týchto preplnených člnoch, ktoré nie sú vybavené na to, aby mohli prejsť cez more. A to sa týka viacerých programov, aj pokiaľ ide o školenie tých hliadok pobrežných, pretože hlavným cieľom týchto operácií, ako napríklad Sofia, je prerušiť ten obchodný model pašerákov a obchodníkov s ľuďmi. To sa nedá urobiť e, iba jednostranne. Je to fenomén, ktorý vlastne prekvita v Líbii. A čo takisto chceme zlepšiť, chceme poskytnúť lepšiu podporu tým, ktorých zachránime, a chceme sa takisto snažiť zlepšiť čo možno najlepšie tie životné podmienky v tých centrách. Nemusím komentovať to, čo sme videli. Ja som zaznamenal, ja som mal podobný briefing zo strany vašich kolegov zhruba pred mesiacom. A teraz by som už dôraznil iba toľko, že našim hlavným cieľom je to, aby sme pomohli tým najzraniteľnejším migrantom, tým, že im poskytneme napríklad ten systém dobrovoľného návratu alebo reintegrácie do krajiny pôvodu. To sú teda tie ciele, na ktorých sme sa dohodli na úrovni Medzinárodných organizácií pre migráciu, takže našim cieľom je repatriovať zhruba 15 tisíc týchto utečencov, ale to takisto závisí aj od prístupu, a to je tá hlavná výzva, k tomu sa takisto vrátim. A takisto by sme chceli podporovať alternatívy, pokiaľ detenčné centra, ktoré tu boli prezentované vo forme otvorených centier, ktoré by poskytovali starostlivosť a pomoc tým, ktorí sú najzraniteľnejšie. Takisto veľmi dôležité, aby sme podporovali stabilitu miestnych komunít, hostiteľských komunít, kde vlastne tí ľudia zostávajú, pretože pokiaľ je to percentuálne vyjadrenie tých, ktorí zostávajú v týchto tower konečných centrách, predsa len je tu veľký počet ľudí, ktorí žijú v miestnych komunitách, takže my by sme navrhli nasledovne, treba podporiť predovšetkým poskytovanie základných služieb socioekonomickej podpory, ktoré by boli na prospech tak občanom Líby, ako aj utečencom, ktorí žijú medzi nimi. Myslím si, že takéto aktivity budú vlastne reakciou voči tým potrebám týchto migrantov, ktorí žijú v Líbii. Tie čísla sa líšia, sú tu rozdielne čísla, ktoré počúvame, ale je to zhruba milión ľudí, ktorí vlastne takto ostali zaseknutí v Líbii. Tá veľká väčšina týchto ľudí neprišlo do Líbie na to, aby prišli do Európy. To je taký dodatočný model tej regionálnej migrácie. Ľudia predtým chodili do Líbie na to, aby tam pracovali, teraz už tam nie je práca a vlastne dostali sa do takýchto nemožných situácií. Takže Ochrana a stabilizácia to sú kľúčové prvky nášho programu. Máme tu rozpočet 90 miliónov, ktorý bol prijatý 12. apríla a toto je program v rámci e, Trastového fondu pre Severnú Afriku. Takže toto je prvá časť programu Možno tam uvidíte číslo 200 miliónov. To je rozpočet, ktorý navrhuje komisia a ktorý schválili šéfovia eh, vláda hlavy štátov na Malte pre 2017. Toto je špecifický program pre Líbiu, to je taký prvý krok. No a tento program bude implementovaný Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, Vysokým komisárom OSN pre Eh, utečencov, taktiež rozvojom programu UNICEF a taktiež eh, GIZ. Takže to rozhodnutie už padlo a teraz eh, hľadáme dodávateľov a chceme podpísať zmluvy tak v druhej polovici mája na neskôr, takže už je to len pár týždňov. Nuž, na hraniciach e, konkrétnych krajín sa nám lepšie darí zvládať migráciu a preto potrebujeme e, posilniť pohraničníkov, taktiež pobrežnú stráž. Chceme bojovať proti e, pašovaniu ľudských bytostí, no ale chceme sa taktiež zaobchádzať s migrantami, s utečencami príslušným spôsobom. Ako viete, tak Libia nie je súčasťou ženského dohovoru, takže to je taký negatívny aspekt. A aby som sa špecificky vyjadrila k dvom veciam. Poprvé je to výcvik líbyských pobrežných stráží, tak e, my sme už na to začali pracovať a v podstate už sme vycvičili e, nejaké skupiny, ale je to prebiehajúci proces. No a viete, že libyské inštitúcie sú trochu nestále. Máme tam jednu pobrežnú stráž, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra a druhá spadá pod ministerstvo obrany. Snažíme sa pracovať s obmi týmito e, skupinami. No a velitelia oboch týchto služieb budú zatra v Bruseli a budeme s nimi hovoriť o tom, čo od nás potrebujú. Taktiež tu e, SVČ organizuje veľké stretnutie na ktorom sú časia také ostatné oddelenia komisie. Uvidíme, čo môžeme ponúknuť, ako to robiť transparentne. No a taktiež, by pomoc, ktorú ponúkame, bola riadným spôsobom využitá. Aby tie prostriedky boli radne vynaložené. No a toto je ten hlavný problém. Taktiež naša EU delegácia operuje z Tuniska. Oni ne, nie sú v každodennom kontakte s miestnymi a regionálnymi e, úradmi v Líbii, pretože nie sú na mieste. A taktiež e, to závisí od vyhodnotenia bezpečnostnej situácie e, sekretariátom OSN No a to má dopad na bezpečnú situáciu všetkých. Takže my z bezpečnosti dôvodu tam nemôžeme priamo do Libie vyslať našich zamestnancov, ale sme v úzkej spolupráci s OSN. Predovšetkým s, s osobitným výslancom e, generál tajomníka pánom Koblem a jeho týmom v Tunise. No a taktiež na záver chcem povedať, že sa na Libiu nedívame, nedívame len z pohľadu migrácie. Andrea sa to môže vyjadriť viac, ale taktiež je tu politický aspekt. No a nemôžeme dosiahnuť udržateľný pokrok v oblasti migračnej krízy v Líbii. A zatiaľ a to je našim cieľom do nadchádzajúcich týždňov a mesiacov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz oddám slovo pánu Pantirolimu z ESVČ. Ďakujem, pani predsednička. Ako viete, tak situácia v Libii sa príliš nezlepšuje. Politická kríza sa práve zhoršuje. No a taktiež tam narastajúce alebo zhoršujúca sa bezpečnostná situácia, taktiež napätie v rámci líbyskej armády, ktorú vedie generál Hafta a taktiež vo vzťahu k misuráckým silám a k vláde. Takže ako už tu zazneho, dlhodobým cieľom EÚ v Líbii je pomáhať Líbii pri jej snahách vytvoriť prosperujúci demokratický štát. No a to sa zatiaľ nedeje, ani zajtra sa to ešte nestane, bude to trvať dlhšie, pretože je treba šíriť demokraciu, taktiež e, sa pracuje na novej ústave. Bol zaznamenaný určitý obmedzený pokrok, to vítame, ale ešte tam chyba toho urobiť veľa. No a taktiež je treba podporovať vytvorenie silných z inštitúcií, taktiež podporovať občanskú spoločnosť a súkromný sektor. Všetko toto zatiaľ nedostupčujúci situácii. Takže máme štyri hlavné body, o ktoré nám ide pri stabilizácii Líbie. Chceme byť aktivnejší pri formovaní politického procesu, podporovať politickú dohodu e, v Líbii, ktorá teda bola zavretá v decembri roku 2015. Taktiež chceme podporovať medzinárodne uznávanú vládu, spolupracovať so všetkými súčasnenými stranami, tak aby si sali k rovnakému vyjednávaciemu stolu. Taktiež spolupracujeme s OSN, podporujeme iniciatívy susediacich krajín a regionálnych organizácií, ktoré taktiež vyvíjajú mediačné úsilie. No a 18. apríla OSN taktiež e, sa spojilo s Arabskou ligou a s e, africkými krajinami, aby sme vytvorili nový medzinárodný formát, ktorý pomôže tomu, aby všetky strany v Libii sa spojili a rokovali. Tak ako povedal Mačej, my nehovoríme len o migrácii, a chcem trochu vysvetliť náš všeobecný prístup k migrácii v Líbii, je treba zdôrazniť, že EÚ taktiež poslala 20 miliónov v rámci bilaterálnej pomoci. Tam podporujeme demokratické riadenie spravovanie, občianskú spoločnosť, verejné zdravie, vzdelávanie a tak ďalej. No a taktiež poskytujeme pomoc ľuďom, ktorí boli zasehnutí vojnovým konfliktom, a zraniteľným skupinám. Ako už som povedal, OSN hľadá politické riešenie tejto krízy. My taktiež riešime aspekty, ktoré súvisia s migráciou a chceme chrániť migrantov a bojovať proti pašerákom migrantov. To je v záujme aj nás, aj Libíčanov na službu na ochranu demokracie, a podporu demokratických procesov. No a OSN má komplexný prístup eh, k eh, riadeniu migračných eh, tokov z Líbie a do Líbie. No a my spolupracujeme s libyskými orgánmi. V tejto súvislosti Mačej už vysvetlil, aké sú tam naše hlavné kroky, ako spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, ako napríklad UNHCR, že máme tie jednotné centrá pre migrantov, kde trešíme teda situáciu ľudí, ktorí boli zasenutí e, touto voľnou migrácie. No a taktiež spolupracujeme s krajinami, ktoré susedia s Libio z juhu, pretože do Líbie prichádza stále viac a viac ľudí. No a my sa snažíme vystupňovať našu spoluprácu s južnými susedmi Líbie a taktiež posilňujeme spoluprácu medzi Líbiou a jej južnými susedmi a taktiež chceme posilniť kontroly na južných libyských hraniciach. Okrem toho poskytujeme eh, tréning eh, alebo školenia pri budovaní eh, kapacít. Máme tu operácie Sofia a Seahorse a taktiež je dôležité, aby sme venovali pozornosť dodržiavaniu ľudských práv. No a taktiež mu potrebujeme rozkladať pašerácké siete a zabezpečiť, že líbyjské vody budú bezpečnejšie. No a Taktiež e, spolupracujeme s libyskými orgánmi, avšak je treba nezabúdať, že tieto libyské orgány nekontrolujú ešte celé libyské územie. No a taktiež tu e, plánujeme e, civilnú misiu v oblasti spravodlivosti a polície. Vedieme v tejto oblasti každodenný dialog a taktiež my im musíme pripomenúť, alebo pripomínať, že je dôležité zlepšiť životné podmienky migrantov na ich území, e, v táboroch. Mačej už o tom hovoril, e, v tej oblasti veľmi nebezpečná situácia a vláda nemá dostatočnú kontrolu tým územím, taktiež tam je dostatočný prístup pre medzinárodné organizácie. Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem. Už to nevyzerá príliš optimisticky. Ďakujem. Teraz by som rada odozdala slovo najprv koordinátorom výboru LIBE za EPP Roberta Mecola. Ďakujem, chcela by som poďakovať všetkým e, rečníkom za to, že boli úprimní, otvorení, že tu navrhujú rôzne riešenia ktorými taktiež sa môžeme v parlamente zaoberať. Už sme to diskutovali v rámci rôznych panelov. Takže v stredozemnom e, mori a na Libijskom území prebehujú veci, ktoré majú veľký dopad na Európsku úniu. Ja pochádzam z Malty, no a my sme geograficky blízko k takémuto zraniteľnému územiu a to znamená, táto téma pre nás veľmi citlivá a určite sa chceme zaoberať tým, čo sa dá urobiť, pretože nemôžeme dovoliť, aby sa Libia stala e, neus- zlyhávajúcim štátom, aby tam získali kontrolu rôzne mafie a pašeráci. Nuž a EÚ e vždy chcela byť proaktívna a ja by som chcela apelovať aj na ESV čak komisiu. Určite musíme toto urobiť našou prioritou. Máme dôležitú úlohu. Musíme umožniť a podporovať dialog medzi rôznymi stranami v Líbii. Ja som hovorila e, s rôznymi e, stranami od nás z Malty a oni hovoria, že je treba mm, tam pestovať miestny prístup, je treba tam ísť, je treba hovoriť s nimi. Nie je iná možnosť, len aby tie riešenia vychádzali priamo z Líbie. Samozrejme, Líbia sa nestane nejakým e, životoschopným partnerom už zajtra, bude to trvať nejakú dobu, ale myslím si, že my môžeme aj z krátkodobého e, pohľadu prispieť týmto procesom. Je treba dospieť nejakej dohode. Áno, premiéry stále dokola diskutovali o Líbii. A peniaze sú síce dôležité, ale nie sú eh, práve oni tým faktorom, na ktorom to stojí a padá. Takže hm, tu máme rôzne návrhy komisie, rady, ktoré sú, by mali byť ambicioznejšie a my chceme, aby Taktiež e, európske námorné sily boli tam byť rozmiestnené do, na, do líbyských vôd a taktiež by sme Frontexu prideliť väčšiu mieru prostriedka, aby mohol lepšie operovať. No a taktiež je treba podporovať líbyský národ a e, jednotnú líbyskú vládu. No a je treba pracovať na to spoločne. No a na záver k tomu, čo sa deje v Stredozemnom mori. Dá sa povedať, že je to priamy alebo nepriamy dôsledok toho, čo sa deje v subsaharskej Afrike a v Líbii a je treba robiť viac, je treba pomáhať krajinám v tomto regióne, aby sa postavili na vlastné nohy a zastaviť e, tie faktory, ktoré vyháňajú ľudí z tohto územia. No a my dúfame, že sa vám podarí zastaviť tento konflikt na našom Prahu. Ďakujem. Birgit Sipel. Ďakujem. Ja budem hovoriť dnes po nemecky. No a musím povedať, že nemám slov. Som skutočne otrasená z toho, ako a o čom tu dnes diskutujeme? Chceme zachráňovať životy, nechceme, aby ľudia e, zomerali na stredozemnom mori. A preto by sme nemali dopustiť, aby ľudia nastupovali na tie, do tých člnov na libyskom pobreží. Ale zachraňujeme životy týchto ľudí, pokiaľ ich necháme tam v tých táboroch, kde majú absolútne otrasné hygienické podmienky, kde sú mučení, kde sú mlátení, kde sa s nimi obchoduje, kde sú nutení k prostitúcii a k práci, nutenej práci a bolo tu povedané, že nesmieme trpieť, aby Líbia sa stala e, zlyhávajúcim štátom. Ale dobre ráno, Líbia už je takýmto zlyhávajúcim štátom. V Líbii neexistuje žiadna fungujúca vláda, ani na malom kusku územia. No a keď nám to hovoríte, že sú dve pobrežné stráže, z ktorých každá podlieha inému ministerstvu, tak ja tu tvrdím, že neexistuje žiadna verejná e, organizácia, ktorá by dohľadala na pobrežie, ktorá e, nie je spriaznená s nejakými kriminálnymi živlami. No a my si tu hovoríme, akí sme my chudáčikovia, e, my chudáci Európania a utečenci musia zostať tam v Líbii. Ja si myslím, že to nemáme až také zlé. A to, o čom tu hovoríme, je skutočne eh, hrozné. No a my sa tu eh, rozplývame nad hodnotami Európskej únie po nedeliach a potom tvrdíme, že sem utečenci nemôžu k nám prísť a vytvoríme pobrežnú stráž, aby ich zadržala a potom nech si láskavo zostanú v Líbii v takých podmienkach, ktoré tu boli dnes veľmi explicitne popísané. Musíme pomôcť Líbii, ale pokiaľ sme úprimní, tak síce môžeme poďakovať aj SVČ, ale už e, sme sa spamätali trochu neskoro, pretože zlyhávajúci štát Líbia nás zaujíma až od tej doby, čo odtiaľ e, začalo odchádzať toľko utečencov, ktorí možno už zajtra budú všetci v Európe. No a predtým na situácia v Líbii absolútne nezaujímala. Alebo možno iba trošku. A ja si myslím, že sme sa dostali do situácie, kedy musíme byť úprimní a úprimne hovoriť o tom, čo sme premeškali v minulosti, aby sme sa z toho mohli poučiť do budúcnosti, pretože Líbia nie je jediným ohniskom krízy, s ktorým sa musíme zaoberať. Takže pokiaľ by sme nemali Líbii vôbec pomôcť. Ja tu hovorí, že 19 miliónov eur je k dispozícii pre Líbiu a napríklad e, pôjdu na podporu e, rôznych regiónov a miest. No ale tie peniaze, ktoré tam posielame, tak tie sa musia dostať e, skutočne na pomoc tým miestnym orgánom. No a aké záruky máme, že týchto 19 miliónov nebudú, nebude e, spreneverených nejakými kriminálnymi živlami a že to tam bude pokračovať tak ako doteraz. No a utečencom možno musíme nájsť nejakú inú alternatívu a pozrieť sa na to, ako aj odhľad s utečencom budeme môcť pomôcť Libičanov, aby si vytvorili dobrú budúcnosť. No a ja si myslím, že je hrozné, a otrasné, že budíme tu dojem, ako keby v dohľadnej dobe sme mohli uzavrieť s Líbiou takú dohodu, ako sme uzavreli s Tureckom. A pri všetkej kritike Turecka, Turecko vždy malo e, fungujúcu vládu. Napriek tomu sa tam odohralo v posledných týždňoch. V Libii nie je takáto fungujúca vláda, takže je trochu trápne, alebo dosť trápne, aby my, ktorí sme jeden z najbohatších kontinentov, máme pol miliard obyvateľov a my sme kontinent, kde je veľa blahobytu, že my si tu povieme, dobre, peniaze vám pošlame, ale to je od nás tak všetko. A ja som skutočne otrasená, nemám slov, že tu diskutujeme o tomto že chceme ponechať ešte pár rokov utečencov v Líbii, že si hovoríme, dobre, poslame tam nejaké drobné, dobre, 19 miliónov to nie je tak málo, ale v porovnaní s tým, čo by potrebovali, je to len taká kvapka v mori, no a napriek tomu chceme, aby naďalej tam ľudia žili v otrasných podmienkách, potom sa oprieme v kresle a zabudeme na utečencov, pretože predsa nie sú na našom území a budeme si nahovárať, že sme urobili to, čo sme mali urobiť, že to, čo bolo správne, ja si myslím, že je to neznesiteľné. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo Alde Sophie Tweld. Nech sa páči, nie? Nie? Pretože tu nevidím žiadneho iného koordinátora. Nevidím tu teda pani Natali Grisbeck ako koordinátorku. Áno, veľmi rada prehovorím v mene našej skupiny, ale Možno tí vedúci predstavitelia vlády si myslia, že keď takto sa správajú e, voči Libii, asi by mali stráviť nejaký čas v takomto tábore. To by nebola až taká zlá myšlienka. Nakoniec s Libiou sme sa dohodli. V 2011 Berlusconi poskytol 5 miliónov eur Líbii a účel rovnaký ako teraz. A čo sme sa poučili? Hej? Toto je práve výsledok. A vidím to tam na tom obrázku. Humanitárne dôsledky politiky EÚ. Áno, toto sú dôsledky našej politiky. Áno, môžeme ukazovať prstom na Líbícov a na iných ľudí, ktorí nekonajú, ako by mali, ale toto je výsledok našej politiky a našej voľby politiky. A nie je to len toto, práve, že tieto obrázky, aj tie príbehy, to proste niečo neznesiteľné. A keď, keď hovoríme o tých podmienkach, v akých žijú uchádzači o azyl a utečenci. Teraz cez víkend pápež, obvykle ho necitujem, ale predsa len mi dovolte zmieniť sa, hovoril o e, tých greckých e, táboroch, o koncentračných táboroch. E, asi teda vieme, čo má na mysli. Tie podmienky, v akých ľudia žijú, nielen v Líbii, ale aj na našom kontinente. A tie podmienky sú hrozné, neakceptovateľné. Včera som čítala tiež nejaký príbeh o, o dievčatách. Štvoročné dievčatá sú znásilňované systematicky. Predstavte si to, že, že to je vaša dcéra. A toto sa deje v našom mene, vážení kolegovia. Ja viem, že v tomto parlamente samozrejme e, je e, veľká zhoda, ale veľká miera zhody na tom, ako to riešiť. A mm, mne sa zda toto priam nepochopiteľné, že členovia rady a vedúci predstavitelia vlád hovoria o tomto a že toto je rieš- riešenie. Mali by sa hambiť až do krvi. Je mi ľúto, že to takto musím povedať. Priamo nikoho tu neobhajujem a nikoho nechcem uraziť. Ale vedúci predstavitelia a vlád tu hovoria o kresťanských hodnotách v Európskej únii. A toto sa tu deje. Sú toto kresťanské hodnoty? To si nemyslím. Toto je pevnosť Európa. To je to nie je len politika EÚ, ako je to tu napísané, je to pevnosť Európa. Áno, vycvičíme pohraničiarov a budeme ich e, poučovať o ženevských konvenciách. A myslíte, že ľudia nevedia o tom, že existujú nejaké ženevské konvencie? Samozrejme, že o tom vedia, ale je im to jedno. Hej, e, o to, že na tomto sa niekto chce dobre nabaliť. Takže tento parlament by nemal akceptovať, že zrazu azylová politika a utečenská politika sa stala súčasťou externej politiky, politiky zahraničnej, a, lebo takto sa nám to proste vymkne z rúk. Ale nie je to o vás, tam je pani, ale je to o tom, že, že ako by sa to pomaličky premiesňovalo do inej oblasti politiky, a viem, že potom už do toho napríklad národné parlamenty vôbec nebudú mať možnosť zasahovať. Tak preto by sme v tomto parlamente mali práve trvať na tom, že aj azylová politika, utečenská politika je európskou politikou a mali by sme robiť maximum, čo tento parlament môže urobiť, aby sme tú biedu, tú mizériu odstránili. Pretože vieme, že skutočné riešenie spočíva v tom, že budeme mať spoločnú migračnú azylovú politiku Európy. A to my v tomto parlamente vieme. A to Zopakujem ešte raz. Tí vedúci predstaviteľe vlád, ktorí chcú propagovať takéto riešenie, o akom sa tu hovorilo, tak nech idú do tých táborov. Nech si to vyskúšajú. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďalej má slovo pani Judith Sargentini za zelených. Ďakujem pekne, pani predsedajúca predstavitelia organizácie Medicine Sans Frontier položili predstaviteľom Európskej komisie a SVČ otázku, respektíve predložili určitý názor, ktorý určite si vyžaduje reakciu, odpoveď. Čiže keď sa len nalejú ďalšie peniaze do tohto systému, tak to mm, nepríde alebo nepovedie k riešeniu. Je Nepočula som nejakú reakciu ze strany inštitúcií, ktorá by bola adekvátna a mali by sme ju dostať. Pretože v tom spočíva veľký názorový rozdiel, keď vychádzame zo skutočnosti, že boj proti pašovaniu a prevádzačstvu. A keď sa snažíme zatknúť a uväzniť eh, tých pašerákov, to ešte nemusí viesť k tomu, že celkovo eh, to ukončí proces pašovania a obchodovania s ľuďmi. Takže e, ja viem, že to je dosť zvláštny rozhovor, o čom tu teraz debatujeme v rámci nášho výboru LIBE, ale v podstate ako by sme sa pohybovali v dvoch rôznych realitách. Takže nemyslím si, že keď máme tieto dve rozličné reality, že sa nám podarí dospieť k nejakej politike, ktorá bude úspešná. Keď e, ide o výcvik e, líbyjských pohraničníkov, Samozrejme, áno, cvičíme ich, hovoríme aj o základných právach a ľudských právach, ale detenčné centra sa netýkajú len pohraničiarov, ale keď tu e, sa hovorilo o libijských orgánoch v množnom čísle, tak to je ten problém, ktorý máme, že sú to orgány a v podstate nevieme, kto Líbiu riadi ako krajinu, aké orgány keď sa urobí nejaké rozhodnutie o detenčných centrách, tak sú povedzme aj takéto centrá, ktoré neriadi niektorý z týchto orgánov, tak potom e, strieľame úplne vedľa. Takže po tom, čo som si vypočula Birgit a aj Sophie, nemyslím zopakovať, nemusím zopakovať to, čo už bolo povedané, ale ide o to, aby sme sa zamysleli nad tým, čo je efektívne a čo nie. A keď hovoríme o tom, že Líbíci v úvodzovkách zachraňujú ľudí z e, mora a dostanú ich na zem, na pevninu, tak to nie je až taká záchrana, pretože tí ľudia opäť sa ocitnú v biede. A Nevedí sa z nej vymaniť. A toto je veľký problém. A to je tá prvá veta, ktorú som počula z úst pána tu vpravo. Takže, či majú nárok takéto osoby na e, štatút utečenca. Je to predsa ľudskoprávna otázka. Tak si položme otázku, chceme im pomôcť, alebo chceme podporovať zneužívanie ľudských práv a porušovanie ľudských práv. Ďakujem. Ďalším koordinátorom za FDD, pani Ferreira. Vážené kolegyne, kolegovia, prosím, skráťte svoje príspevky, pretože o štvrtej popoludní sme mali začať už ďalší bod o Europole. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. E, myslím si, že keď sa budeme snažiť e, dospieť k partnerstvu s Líbiou, tak to e, je dosť náročné. Samozrejme, existuje to aj dohoda s Tureckom a e, často, alebo viackrát sa už o nej hovorilo, že je neefektíva z hľadiska výsledkov. Ale samozrejme, dochádza aj k tomu, že sa nerešpektujú príslušné ľudské práva utečencov. a aj kontrola prostriedkov, ktoré sa poskytujú na účel pre utečencov, teda poukazuje na to, že samotné peniazy to nevyriešia. Je to veľa zložitejšie z hľadiska situácie. Sú to aj, tak povediac, endemické ťažkosti, ktoré sa nevyriešia len tým, že tam nalejeme európske peniaze. Len okrem toho, eh, dohoda medzi EU a Tureckom E, viedla k tomu, že menej utečencov prichádza do Grécka, ale je ich zasa viac v Taliansku. A narast počtu tých e, plavidiel e, sme zaznamenali taktiež a narastlo, narastol aj počet plavidel, ktoré sa v mori potopili. Takže musíme zrevidovať celú európsku azylovú politiku a ja by som rada a z SVČ a od komisie počula nejakú odpoveď. E, nedávno prebiehala aj debata o tom, ako fungujú záchranné a vyhľadávacie operácie. A v Katánii zo strany e, prokuratúry e, prišli informácie aj o spolupráci s Frontexom, a aj o úlohe mimovládnych organizácií. Musím práve poukázať na to, že potrebujeme jasne rozlíšiť medzi mimovládkami, ako napríklad e, Transparency International, ale oproti tým NGOčkám, ktoré e, sú, ktorých financovanie je nejasné. Takže Samozrejme, e, sme v kontakte aj s uniformovanými Libícami, teda e, povedzme, nazvime ich aj pohraničníkmi, alebo pobrežné, e, sú z pobrežnej hliadky, ale nie sú všetci tí, nie sú to všetci tí, ktorí sú vyškolení zo strany EÚ. Čiže moja otázka je, aké máte nejaké kontrolné mechanizmy E, v tomto smere. Je tu vlastne viacero programov, zrejme súbežných, a tá krajina, ktorej sa tie prostriedky poskytujú, nie je ani stabilná, ani spolahlivá. Takže ako kontrolujete? situáciu. Aké sú nejaké prepojenia medzi mimovládnymi organizáciami a týmito líbijskými e, pobrežnými hliadkami alebo pobrežnou strážou, ak to tak môžeme nazvať. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dávame slovo ďalšiemu rečníkovi. Prosím, obmedzte sa na minútku dve. Pani Kianga, nech sa páči. Ďakujem za slovo. je ozaj hrozné, keď vidíme takéto obrázky a človek cíti až zahambenie. Možno na niečo sme aj zabudli. Hlavne Keď sa pozrieme na situáciu tých ľudí, tak je to otrasné. Ľudia vlastne, ten prílev ľudí pokračuje od vtedy, čo padla Kadafiho vláda, respektíve Kadafiho režim. A Nehovorí sa tu napríklad aj o aspekte obchodovania s ľudskými orgánmi. To je ďalší dôležitý faktor. ale zdá sa, že celý aparát akoby sa zosypal. Takže akú budúcnosť majú ľudia, ktorí tam uviazli v týchto centrách, v tých detenčných centrách? Aký majú výhľad? Ako majú perspektívu na prežitie? Chcem sa obrátiť s otázkou na SVČ. Aká budúcnosť čaká týchto ľudí? Áno, môžete e, zachraňovať životy ľudí, to je správne. Ale asi najdôležitejšie samozrejme je zachrániť e, ľudí a ich životy, ale potom ich necháme v takýchto podmienkach. Takže určite by sme mali ľudí z tej Libie niekam presunúť. aj keď nadviažem, nadviažem na to, čo bolo povedané, napríklad e, výcvik pohraničných, pohraničnej stráže. Ďakujem. Ďalší ročník. Áno. V plnej miere súhlasím s niektorými úvahami, ktoré tu boli vysvetlené, hovorí pán Pugliese. Myslím, že situácia v Líbii je veľmi odlišná od toho, čo platí pre Turecko. Nedá sa ten istý systém prenášať z jednej krajiny do druhej, ale určite by sme mali znormalizovať eh, tú situáciu, pokiaľ ide o inštitúcie v Libii. A verím teda, že sa dopracujeme k nejakému pozitívnemu výsledku. Balkánska trasa sa usekla a viedlo to k exponenciálnemu nárastu pristátí utečencov v Líbii. A pardon, v Taliansku. Pre všetkým v oblasti Sicílie. Takže aký je teda, aký bol ten systém z hľadiska efektívnosti. Štatistiky nám mm, práve poskytujú priestor na to, aby sme sa zamysleli. Napríklad v oblasti Syrakúz na Sicílii a v susedných lokalitách tam sú prístavy zahotené množstvom e, pristávajúcich plavidiel. V roku 2016 iba 5 z tých, ktorí pristali e, na Sicílii v Taliansku, patrilo len tých 5 e, do niektorých z tých skupín, ako boli zadefinovávané zo strany Európskej únie, ako utečenci. A medzinárodná ochrana bola ale poskytnutá mnohým. Takže väčšina, boli, väčšina týchto utečencov boli ekonomickí migranti a nie utečenci pred vojnou. Samozrejme je tu potreba zachraňovať život, životy týchto ľudí, ale treba sa sústrediť aj na situáciu v Líbii. Určite musíme zamerať svoju pozornosť, pozornosť na zlepšenie životných podmienok v tých krajinách, v Afrike, odkiaľ prichádzajú títo utečenci. A hlavne teda ide o krajiny, kde ekonomika aj úroveň sú, na, sú v zlom stave. a musíme zabezpečiť, aby v, krajine, v týchto afrických krajinách nebola vojna, aby tá vojna, alebo neboli vojny, aby tie nevytláčali ľudí a neurobili z nich utečencov. Ďakujem. Pán De Jong má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Budem stručný, pretože už bolo povedané mnoho aj zo strany predrečníkov, zo strany SND, ALDE a niektorých ďalších Chcem povedať, že pred niekoľkými týždňami som mal dočinenia e, s utajovanými materiálmi e, o Syrii a vyzerá to úplne beznádejne. A keď je tu určitá perspektíva, že sa budeme snažiť robiť niečo s detenčnými e, centrami a s týmito utečenskými tábormi záchytnými, tak v podstate tam ale za, záver nemôžeme za daných okolností robiť nič. A len pred niekoľkými týždňami bolo povedané aj to, že nevidíme, že by sa niečo mohlo udiať v dohľadnej budúcnosti, aj preto, že ľudský, pardon, libický súd e, vyhlásil dohodu medzi Libiou a Talianskom za neplatnú. Takže povedzme si to jasne, áno. Nemôžeme si dovoliť e, e, mať nejaké dohody s týmto zlyhavajúcim štátom. Ale experti hovoria, že sa to nedá, aj keď by sme chceli. Takže prečo by sme mali pokračovať po tejto trase, po touto cestou, ktorá vedie len k biede? Po druhé, vidím tú tendenciu hovoriť o tom, že áno, je to príliš zlé pre Líbiu, prečo neskúsime Tunisko alebo Maroko, pretože Maroko a Španielsko majú tiež dohody. Takže by sme vlastne preniesli tú ťarchu z jednej krajiny na druhú. Možno by ste nám mohli k tomuto niečo vysvetliť, pretože mi to teda nesmierne nebezpečné, keby sme chceli využiť takúto možnosť, ktorá vlastne nie je dobrou možnosťou, napríklad e, možnosť výnimkov Tuniska. A ešte mi tu chýba aj zmienka e, o politike UNHCR, hlavne z hľadiska humanitárneho, s tým, že oni by mali OSN a UNHCR teda zohrávať tú centrálnu úlohu v tomto. Keď ide o programy presídľovania pre utečencov, to je aj otázka ľudských práv. A to treba riešiť a mali by sme sa tým smerom, aspoň troška správnym smerom, pohnúť. Ďakujem. Posledná osoba. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám krátku otázku pre panelistov, ako si predstavujete situáciu o 2 o 3 roky? Ako to bude vyzerať, keď to pôjde ďalej tak ako doteraz? A myslím si, že musíme robiť všetko preto, aby sa to neakceptovalo v takejto podobe, aby sme v tomto výbore tu v parlamente boli aktívnejší, hlasnejší, pretože si myslím, že je to jednoducho neakceptovateľné, čo sme tu počuli a máme záväzok ako volení predstavitelia európskych ľudí byť aktívni a vyjadriť sa, ak nie, tak budeme jednoducho vinovatí. Ďakujem pekne. Nemali sme veľa otázok, tak požiadam, aby reagoval iba pán Andrea Pantiroli. Zase voči nech sa páči. Ďakujem pekne. V stručnosti nemáme čas, takže snažil som sa dotknúť niektorých tých otázok, ktoré tu boli spomenuté. Viacerí spomenuli otázky týkajúce sa tých detenčných centier. E, Zachránime životy, aby sa títo ľudia potom dostali do týchto detenčných centier. Treba to objasniť. Sofia zachránila 30 tisíc životov, takže títo ľudia sa dostali potom do Talianska. Po druhé, situácia v detenčných centrách nie je nič nové a nesúvisí to priamo so skutočnosťou, že ľudia sú zachraňovaní. Napríklad líbyjské pobrečné hliadky zachránili zhruba tisícky ľudí, ale my vieme, že zhruba 700 tisíc až milión ľudí je v Líbii, v tých detenčných centrách a viacerí na to poukázali. Je za tým celé, celý biznis, čo sa deje v tých centrách aj pokiaľ ide o tie trasy pre pašerákov. Musíme to teda riešiť komplexne a uvediem príklad. Keď hovoríme napríklad o práci v Čade alebo v Nigérii alebo v Južnej Líbii a bojujeme proti tomu pašerátu, nielen, že sa musíme snažiť e, zabezpečiť ochranu hraníc, takisto sa snažíme hľadať hospodárske alternatívy pre tieto komunity, pretože hospodárskeho hľadiska tieto skupiny e, majú veľký benefit z týchto pašeráckých aktivít, takže nemyslíme si, že tým, že sa zvýši ochrana hraníc alebo že sa nájdú nejaké komplexné riešenia na tento komplexný problém. Takže v Južnej Líbii sa jednoducho hľadajú riešenia, je tam ťažký prístup a snažíme sa riešiť hospodárske ako aj hraničné otázky a hľadáme in, alternatívne zamestnanie pre tých mladých ľudí, ktorí pracujú v tomto pašeráckom biznise, kde to veľmi dobre vynáša. A pokiaľ je detenčné centra našim hlavným cieľom je, tak ako to spomenul aj pán Popovský, je to, aby sme zlepšili tie podmienky, a to hneď, ale dlhodobý cieľ je, aby sme zabezpečili alternatívy, Áno, je pravda, že viaceré detenčné centra nie sú pod kontrolou centrálnej vlády, viaceré sú pod kontrolou milícii, ale problém je, že to je súčasťou širších problémov bezpečnostných a preto ďalší dôležitý bod snažíme sa zvýšiť prezenciu v delegácii, takže aj predseda delegácie sam, sama bola teda tam v Líbii a išla sama do týchto detenčných centier aby sa rozprávala s predstaviteľmi miestnych komunít, s ľuďmi, strávila viaceré hodiny eh, v rozhovore s tými utečencami a nedá sa to vyriešiť z večera do rána, ale snažíme sa to riešiť. A, so yeah, the long-term solution not simply to let people in this center is either tá situácia je taká, že tých ľudí z detenčných centier buď budeme musieť navrátiť do krajiny pôvodu, alebo nájsť dlhodobé alternatívy pre týchto neregulárnych, nelegálnych migrantov. A pokiaľ ide o situáciu o 2-3 roky, nemáme nejakú sklenenú gulu, aby sme videli budúcnosť. Treba zlepšiť hospodárskú situáciu Líbie. Situácia sa rapidne zhoršuje, takže môže to viesť ke finančnému kolapsu. Líbia je závislá od exportu ropy a je tu zníženie toho exportu a takisto aj zníženie cien ropy a žiadna snaha hľadania hospodárskej alternatívy zatiaľ nebola podniknutá. Politická situácia je taká, aká je momentálne, to je zablokované. Snažíme sa byť v dialogu so všetkými stranami, ktoré sú ochotné a potrebné na to, aby sme dosiahli dohodu ale robíme to teda my, robia to predstaviteľa susedných krajín, spolupracujeme s Africkou úniou, Tuniskom, Egyptom a ostatnými. A takisto je tu aj znepokojujúca bezpečnostná situácia a treba povedať, že toto priamo má vplyv aj na, na nielen tie boje, pokiaľ ide jednotlivé skupiny, ale je tu aj kriminalita, a preto to tak dlho trvá, hoci našim hlavným cieľom je, aby sme skutočne e, boli zastúpení. Ani OSN nie je zastúpené v Líbii, takže snažíme sa nájsť riešenia, ale vieme, že sa to neudeje z večera do rána. I had a question. I don't think that was... Mám otázku, pardon. And it could not have been missed, the question I had. Možno, že ste vynehali tú našu otázku. Ja môžem zopakovať tú moju otázku. Kto chce reagovať na otázku? Možno komisia alebo SVČ by mohli reagovať na moju otázku. Da, pani z e, organizácie Lekári bez hraníc hovoria, že využívanie peňazí, ktoré idú do Afriky, že jednoducho, keď sa peniaze dávajú do Líbie, že jednoducho týmto sa zhorší situácia migrantov, že to jednoducho financuje iba tie problémy zhorčujúce sa. Takže táto otázka si vyžaduje reakciu. Pán Popovský, nech sa páči z komisie. Bohužiaľ už nemáme čas, ale skutočnosť je taká, že tie financie, ktoré ponúkame, nejdu do líbyskej vlády alebo do bank, preto máme viaceré viacerých partnerov UNHCR, bez nich sa nepohneme, takisto aj medzinárodné organizácie pre migráciu, keď budú v Líbii, tak budú môcť niečo urobiť. Teraz tam nie sú. Chceme pracovať s overenými partnermi, ktorým dôverujeme. Neponúkame priamu podporu líbyjskej vláde. A nechceme odsúhlasiť nejakú dohodu s líbyjskou vládou. Spolupracujeme iba s vládou národného echa keď sme sa snažili zaangažovať sa s miestnymi komunitami, ktoré sú vlastne súčasťou tých štruktúr, ktoré v podstate nejaké základné služby poskytujú, pretože alternatíva potom je, že nerobí sa nič. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať. Eh, it was very interesting eh, debate, eh, very interesting points. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Budeme tú diskusiu ešte sledovať ďalej. Sú tu správy o relokácii a v júni zasa správa bude prezentovaná. Snažili sme sa kombinovať tieto zasadnutia aj so výmenou názorov s, s talianským ministrom pre vnútro. A teraz ďakujem veľmi pekne. Kolegovia. On 9. Mar- 9. marca, teraz začíname už bod číslo 5, 9. marca 2017 Europol vydal správu za rok 2017 o vážnych a organizovaných kriminálnych aktivitách a ich hodnotenie. Je to správa SOKTA a týka sa to vlastne eh, kriminality v súčasnej spoločnosti. Týka sa to politického cyklu roku 2008 až 2021. Tento politický cyklus vlastne presadí strategické ciele do konkrétnych operačných krokov, pokiaľ ide o vážnu organizovanú kriminalitu. Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti na ďalšom zasadnutí sa rozhodne o nových prioritách európskej kriminality pre budúci rok. Prezentácia správy SOCTY zo strany riaditeľa Europolu, pána Roba Wainwrighta. Dobre som to vyslovila? Predstaviteľom LIVE nám poskytne možnosť výmenu názorov ohľadne týchto milníkov v oblasti tohto európskeho politického cyklu. Nech sa páči, máte 10 minút, pán Wainwright. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Máme tu premietanú zlú prezentáciu. Prosím vás, dajte do systému tú správnu osobte. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali do výboru, aby som mohol prezentovať hodnotenie tých vážnych hrozieb. Je to vlastne taká vlajková, vlajková politika na to obdobie 4 rokov a je to kľúčové, kľúčový prvok v rámci európskeho politického cyklu, pokiaľ ide boj proti vážnej kriminalite. Je to metodológia, ktorá bola pripravená na to, aby sme riešili tie najvážnejšie výzvy, ktoré tu máme v boji proti závažnej kriminalite v rámci Európskej únie. Súčasný politický cyklus pokiaľ ide o hodnotenie týchto hrozie, pokrýva obdobie od roku 2018 do roku 2021. A správa, ktorú tu ja dnes prezentujem, je vlastne výsledkom takého komplexného zberu údajov a analýzy, pokiaľ ide o závažnú kriminalitu. je to najzávažnejší zber týchto e, informácií zo strany národných agentúr, ktoré boli potom tieto informácie presunuté do Europolu, týka sa našich partnerských e, organizácií Frontex, Eurojust a ostatné, takže spolupracujeme, ale skutočne najzávažnejší prieskum v tejto oblasti, ktorý sme kedy urobili a v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením vlastne máme dvojnásobok údajov ako predtým. A je to kľúčový prvok v rámci politických diskusí, ktorý sa deje momentálne na Rade. Toto hodnotenie sa využije na to, aby sme si stanovili hlavné priority pre ďalšie 4 roky, pokiaľ ide o boj proti závažnej organizovanej kriminalite. Samozrejme závisí to aj od plnej zaangažovanosti všetkých zúčastnených stran, predovšetkým pokiaľ ide o policajné agentúry 28 členských štátov, ktoré poskytnú svoje záväzky, pokiaľ ide o realizáciu a implementáciu do strategických cieľov, do operačných krokov, ktoré sú tu na to, aby sme mali maximálny dopad, pokiaľ ide o zníženie hrozieb týchto závažných kriminálnych skutkov. Stále ešte tá priesvitka prezentácia nie je v systéme? OK, then I will continue. Takže budem pokračovať bez nej. Pokiaľ ide o tie zoskupenia kriminálne v Európskej únii. Máme zhruba 360 kriminálnych zoskupení Európskej únie. Teraz už máme 5000 týchto zoskupení. To vlastne reflektuje aj to, že máme lepšie tajné služby a informácie o nich, ale takisto to hovorí aj o tom, ako sa tieto skupiny zmenšili a sú dynamickejšie a viac prepojené. Takže tá situácia sa zmenila, tie skupiny sú teraz diverzifikovanejšie, viac sa adaptujú na e, jednotlivé sektory, v ktorých fungujú. A z týchto skupín vlastne sme napočítali zhruba 180 národností, ktorým patria členovia týchto skupín, takže to iba zvýrazňuje ten globálny charakter tej kriminálnej scény, ktorú v Európe momentálne máme. Väčšina týchto skupín pozostáva zo strany členov viacerých národností. Ďakujem už za tú prezentáciu, takže vidíte tie hlavné prvky toho, ako organizované kriminálne skupiny boli identifikované v rámci Europolu. Ďalšia strana. Pokiaľ ide o tie hlavné hrozby, ktoré sme identifikovali, samozrejme kyberkriminalita, to je jeden z najhlavnejších, jeden z najhlavnejších problémov. Navýšilo sa to v posledných rokoch nielen preto, že tie útoky vlastne sa navýšili čo do počtu, ale takisto aj individuálni občania, ale aj podniky sú stále viac online aktívni. Sú tu kriminálne zločiny, ktoré súvisia priamo s využívaním technológií a v tejto oblasti vidíme rozvoj určitých kľúčových biznis modelov, ktoré nazývame krim, kriminalita ako služba. Tu dochádza k špecifickej produkcii nástrojov a služieb pre širší trh kriminálnych aktivít. A toto vlastne umožňuje relatívne ľahký prístup pre týchto kriminálnikov. Tá inovácia vlastne umožňuje to, že sa rozšírile pole pôsobnosti v rámci technológie, pokiaľ ide o kriminálne aktivity. Toto sa týka predovšetkým podnikov prostredníctvom využívania kyberkriminality a kapacity, ktoré ponúka, ako napríklad kryptover. Ďalšia otázka kyberkriminality sa týka distribúcia materiálov ohľadne sexuálneho znižovania detí. To sa takisto zjednodušilo tým, že sú tu viaceré darknet fóra, ktoré sa využijú na výmenu takýchto informácií. Zaznamenali sme takisto aj navýšený počet výmeny takýchto produktov. Kolegovia samozrejme sa e, vás budú informovať ešte bližšie, pokiaľ ide o aktivity Europolu v tejto oblasti. A tretí typ kyberkriminality je Kradnutie údajov o platobných kartách, tu takisto kyberkriminalita sa rozširuje. Ďalšia priesvitka. Toto všetko je zrejme, keď sa pozrieme na online nový obchod, pokiaľ ide o nelegálny tovar. Väčšina nelegálnych eh, tovarov sa vlastne takýmto spôsobom sprostredkúva formou predaj na internete a na to sa využívajú viaceré druhy platformiem Máme tu kľúčové distribučné platformy v rámci Európskej únie a predovšetkým pokiaľ ide o Darknet, tam sa predávajú napríklad nelegálne drogy, zbranie, padelané výrobky a ďalšie druhy tovarov nelegálnych. Pokiaľ ide online nový obchod nelegálnych výrobkov, to už sa nedá spochybniť a odhaduje sa zhruba, že najviac úspešní predajcovia 1% tých predajcov, ktorí sú najúspešnejší, sú zodpovední za predaj vyššie 80% všetkého, čo sa predáva v rámci nelegálneho internetu. Ďalšia priesvitka. Najväčší kriminálny trh je ešte stále ten tradičný, ktorý sa týka predaja drog. Zhruba tretina tých skupín, ktoré sú aktívne v Európe, sú zaangažované v tejto oblasti. 75% týchto skupín sú vlastne zaangažované, pokiaľ ide o predaj jedného druhu drog to znamená, to dynamické prostredie, pokiaľ ide o Darknet, je to kľúčová platforma, pokiaľ ide o e, reklamovanie a ponúkanie viacerých druhov drog. Vidíme, že sa stále rastie aj pestovanie e, kanabis a vidíme, že sa tu rozvíja napríklad aj otázka Líbie, pokiaľ ide o distribúciu produkcie kanabis v Severnej Afrike. Viaceré organizované skupiny sú zaangažované do predaja kokainu, viac než v oblasti iných drog, ale kde je najväčšia zmena, tak tam sú, to sú syntetické drogy, nové psychoaktívne látky. Je to veľmi dynamická oblasť, ktorá tam sme zaznamenali nové produkčné techniky a nové látky. Zhruba 400 psychoaktívnych látok, ktoré boli detekované za ostatných 5 rokov. Produkčné kapacity, pokiaľ ide o syntetické drogy a ich laboratória v Európskej únii, tu došlo k navýšeniu počtu, to znamená Európska únia samotná je vlastne kľúčovým producentom a distribučným centrom, pokiaľ ide o distribúciu týchto syntetických drog. Ďalšia priesvitka, tu hovoríme o organizovanom, organizovanej kriminalite vykrádania, Ide tu o vykrádanie a kradnutie vozidiel a takisto aj kultúrnych pamiatok. Tie skupiny, ktoré sú tu aktívne, pracujú v celej Európskej, sú veľmi mobilné, veľmi profesionálne vo svojej činnosti. Možno, možno by sa mohli klasifikovať ako malé kriminálne skutky zo strany jurisdikcie, ale tie siete, ktoré to podporujú z veľkého hľadiska, a tieto informácie vedú k tomu, že ide organizovanú kriminalitu a vlastne v každom členskom štáte dochádza k druhu tejto kriminalite. Takisto tu došlo k navýšenému počtu vlámačiek. Týka sa to e, vlámačiek do bytov, ale aj do podnikov. Zlodeji využívajú online služby na to, aby vlastne realizovali tieto vlámačky, využívajú e, média platformy na to, aby zistili, kto sa kde nachádza, takisto využívajú voľno online nové navigačné prostriedky na to, aby mohli zlepšiť svoje aktivity. Takže ešte chcem povedať, že v rámci SOKTA sa tento rok sústredujeme na environmentálne environmentálne zločiny, taktiež je tu pašovanie ohrozených živočišných druhov. Pašovanie migrantov, ako už som mi povedal v minulosti, tam to narastá, ten trh je stále väčší a priťahuje mnohé kriminálne skupiny. Je ťažké to tam odhadovať, ale je to aspoň 3 až 5 miliard eur. To je teda objem týchto kriminálnych aktivít. Taktiež máme platformy na boj proti týmto aktivitám, kde sa dejú také veci, že sa združujú napríklad platformy na pranie špinavých peňazí, vyrábajú sa falošné predcestovné dokumenty, no a predovšetkým v nás vyvolávajú, vyvoláva obavy to, že často sa neregulárne migrátu napríklad prenajímajú e, rôzne dokumenty alebo požičiavajú. No a ďalej tu máme obchodovanie s ľudskými bytostiami, tam je tok z východnej Európy do západnej Európy, ktorý pomaly upadá a e, Teraz sú tu rôzne toky po celej Európskej únii, ďalej tu máme pracovné vykorisťovanie, tam taktiež to narastlo. No a migračná kríza ešte nemala až taký veľký dopad na obchodové s ľudskými bytostiami, avšak máme tu mnohé potenciálne obete obchodovania vrátane maloletých bez prievodu. Toto, tieto boli súčasťou migračných tokov v Európe za posledné dva roky. A dôležité povedať, že, že čo sa týka pašovania migrantov a obchodovania s ľudskými bytostiami, tak pašeráci a obchodníci s ľudskými bytostiami sa tiež spoliehajú na e, sociálne médiá, na internet vo všetkých fázach toho celého procesu a technológie tu hrajú dôležitú úlohu vo všetkých týchto oblastiach. Pranie špinavých peňazí, toto súvisí so všetkými, v podstate všetkými kriminálnymi aktivitami. Taktiež to podporuje rast kriminálnych trhov, kde sa využívajú alebo kde sa v podstate prevádzajú zisky z kriminálnych aktivít do legitimného hospodárstva. Avšak samozrejme je tu e, rôzne zasa úroveň e, kriminálnej expertízy, využívajú sa tu najnovšie technológie, je tu rýchly prevod peňazí, taktiež e, anonymizačné metódy. No a taktiež narastá počet online platform. E, stále sú tu nové spôsoby prevádzania peňazí. No a pranie špinavých peňazí, opäť to je technická výzva, pre orgány presadzovania práva. No čo týka hotovosti, tak tá je naďalej jadrom e, aktivít spojených s praním špinavých peňazí. U nás e, sa naďalej e, rozmáha bezhotovostný platobný styk, avšak e, čo týka týchto ilegálnych obchodov, tam je hotovosť stále dôležitá. Ďalej tu je planie špinavých peniazí, e, ktoré podlieha obchodu. Ďalej tu máme rôzne ilegálne podniky, informa, alebo neformálne systémy prevodu peniazy, ako napríklad bank, bankovníctvo Havala. A taktiež tu máme združenia pre pranie špinavých peňazí, ktoré sú účastné na všetkých schémach prevodov špinavých peňazí. Tieto skupiny si zájemne pomáhajú a Vidíme, že niekedy to dokonca putuje na financovanie terorizmu. A ďalej, už sa blížime ku koncu. Takže v správe tentokrát taktiež popisujeme rôzne hrozby pre bezpečnosť Európskej únie. Všetky tieto kriminálne aktivity, o ktorých som hovoril, predstavujú vážnu hrozbu, však úlohou Europolu pri hodnotení situácie je identifikovať tie najnebezpečnejšie kriminálne aktivity na základe jasných a transparentných kritérií, ktoré boli stanovené v, v, v rámci eh, poradnej skupiny SOCTA, kde pracujeme s členskými štátmi. No a na základe týchto metód sme identifikovali štyri hlavné priority na boj proti najnebezpečnejším kriminálnym aktivitám. Päť z nich si myslíme, že to sú najnebezpečnejšie, to je kybernetická kriminalita, obchodovanie s drogami, s migrantami, obchodovanie s ľudskými bytostiami a organizovaný zločin v oblasti nehnuteľnosti. A, alebo, pardon, s mm, majetkom. No a naďalej tieto rôzne aktivity sú čoraz viac poprepájané. Mali by sme naďalej sa venovať otázkam, ako je falšovanie dokumentov, obchodovanie s nelegálnymi, eh, nelegálne získanými eh, statkami a taktiež nelegálnymi službami a spraním špinových peňazí. A myslím si, toto sú tie hlavné oblasti, ktoré sa musíme venovať v Európskej únii. No a na poslednej presvietke vidíme kľúčové hrozby v každej z týchto jednotlivých oblastí. Možno to nevidíte, je to trochu malé, je to len pre ilustráciu. No a v niektorých oblastiach sú také potom podskupiny hrozieb, ktoré sú dôležité, napríklad čo sa týka organizovať kriminalosti v oblasti majetku, tam je to predovšetkým e, e, vla, lúpačky a e, krádeže. No a Ďalej tu máme iné oblasti, ako napríklad obchodovanie s ľudskými bytostiami, pašovanie migrantov a tak ďalej. Ďakujem za pozornosť a cieľom tejto správy je, aby sme mohli informovať vás e, v priebehu politického procesu, taktiež informovať kolegov z oblasti presadzovania práva, aby sme vedeli, aké sú súčasné hrozby a politické, strategické a taktické rozhodovania alebo rozhodnutia potom povedú e, k rozhodnutiu o tom, ako tie naše obmedzené zdroje využiť čo najlepší spôsob, aby sme bojovali proti vážnym robotma kriminálnych aktivít v Európe. Ďakujem. Teraz by som rada požiadala koordinátorov. A prosím, rečníci, rečníci, nielen koordinátori, e, obmedzte svoje vystúpenia na menej než dve minúty. Roberta, si pripravená? Ďakujem, Barbara. Ďakujem Robovi Wainwrightovi za to, že nám tu predstavil plány Europolu a obsah novej správy SOKTA. Chcela by som povedať, že EPP oceňuje skvelú prácu, ktorú odvádza Europol pri zabezpečovaní Európskej únie. No a členské štáty by mali prispôsobiť svoje operačné aktivity a zosúľadiť ich e, s tými hlavnými hrozbami, ktoré identifikoval Europol, aby sme lepšie bojovali proti organizovanému zločinu a proti hlavným hrozbám. Taktiež vítame e, naše priority pre rok 2000, e, pre, pre nasledujúce roky. No a tuto chcem povedať, že by som videla rada väčší dôraz na boj proti korupcii v členských štátoch. No a včera tisíce ľudí boli na ulici v Malte boli rozčúlení tým, čo to zvedel z médií, že náš premiér a jeho rodina e, majú tajné spoločnosti na Paname. To sa objavilo v Panama Papers. No a taktiež e, tam boli teda iní vplyvní ľudia. No a na Malte je teda inštitucionálna kríza, ktorá je bezprecedentná. No a bohužiaľ naše policajné zložky konali na príkaz premiéra. No a policia sa rozhodla konať až vtedy, keď už tieto fakty boli absolútne zverejnené. Je to hrozné, bolo to všade, v médiách, bolo to v televízii. A a predtým, než teraz sa rozhodli konať, tak už bolo dosť neskoro. No a mňa by zaujímalo, nakoľko vážne Europol berie vážne otázku korupcie v členských štátoch. Môžete nám zaručiť, môžete zaručiť našim občanom, že to bude nadalej prioritou. No a po druhé by som chcela sa opýtať, aké okolnosti musia byť, aby Europol bojoval proti nadnárodnej korupcii bez toho, e, že by teda ten príslušný členský štát spolupracoval. Ja len teraz, ďakujem teraz Birgit. Ďakujem. Mám pár otázok, pretože keď sa pozrieme na tento zoznam, tak uvidíme, že tá kriminalita, o ktorej hovoríme, že to nie je nič nové, no ale znovu a znovu zistujeme, že kriminálne organizácie zistujú, ako sa môžu sami dobre financovať, no a občas prichádza s novými oblastiami a vracajú sa do starých oblastí, ale nejasné, že máme problémy s takou bežnou kriminalitou v odzovkách, viac problémov než e, so všetkým terorizmom dohromady. No a hovorili ste o tom, že zber údajov a ich analýza týchto údajov, že to je najviac ako, alebo viac problém s minulosťou, takže ma zaujímalo, ktoré členské štáty sa zúčastní, či to boli všetky členské štáty, no a tieto výzvy Samozrejme sa rôzne štát od štátu, sú tam určité rozdiely, takže je treba si zistiť, s kým spolupracovať pri boji proti jednotlivým formám kriminality. No a taktiež by ma zaujímalo, či uvažujete nad nejakými zmenami v organizácii súdneho a policajného systému, ale taktiež v technologických oblastiach, tak ako sa to potom skombinuje alebo teda v kombinácii s novými technologickými, eh, technologickým vývojom, či sa zmenia spôsoby vyšetrovania, alebo či môžeme pokračovať tak ako doteraz. No a taktiež ma zaujímalo, hovorili ste o Darknete, to je naďalej prebiehajúca diskusia. Máme tam pár ešte súvisiacich oblastí. Otázka je, policia v Európskej únii v členských štátoch je pripravená zaručiť situáciu, že by napríklad niektorí e, policajní agencie vytvorili novú identitu a stal súčasťou Darknetu, aby tam mohol e, byť aktívny. Ďakujem teraz pani Stevens. Ďakujem, vážení kolegovia. Mám dve otázky. Takže poprvé, takže hovorili ste o explicitnom prepojení medzi obchodovaním s, obchodovaním s ľudskými bytostiami a tými, ktorí pašujú migrantov. Takže medzi ich prevozom a obchodovaním s týmito bytostiami. To sa taktiež týka maloletých a mladistvých, ktorí taktiež sú obeťami týchto obchodníkov. No a v návrhu komisie sa hovorí, že deti, ktoré prídu do Európskej únie, musia byť na základe biometrických údajov identifikovaní a to už od veku 6 rokov. Pretože toto im môže pomôcť, alebo toto im môže slúžiť na to, aby boli chránení proti tým, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami, pretože biometrické údaje sa nedajú falšovať. Súhlasíte s týmto návrhom? Druhá vec. Tí, ktorí sa venujú obchodovaniu s ľudskými bytostiami, často nesídlia v Európskej únii a nemôžeme ich zadržať. Uh, v skutočnosti tí, ktorých môžeme zadržať, to sú až, tí sú až posledným článkom celého toho reťazca a sú najmenej dôležití. Takže nie sú to tí, ktorí organizujú, organizujú všetky tieto aktivity. Takže ako môžeme uzavrieť im cestu do EÚ tým, ktorí organizujú obchodovanie s ľudskými bytostiami. Takže sú nejaké tretie krajiny, ktoré sú pripravené s nami spolupracovať? Ďakujem pani Grisbeck za ALDE. Ďakujem, takže dve, tri malé otázky. Ďakujem za túto e, komplexnú a technickú prezentáciu. Ďakujeme za to, že ste zopakovali že tu nastalo zvýšenie objemu týchto tokov, ale Europol naďalej sa venuje tejto problematike. Takže čo sa týka praxe v rôznych členských štátoch, je to porovnateľné a prináša to z vášho pohľadu nejaké dobré, uspokojivé výsledky? To je prvá otázka. Čo sa týka tých vyšetrovaní, ktoré ďalej neboli uzavreté, ďalej rôzne údaje, o ktorých ste hovorili a o darknete, je, treba sa na to sústrediť, je to dôležité, súvisí to s rôznymi, s rôznymi obchodovaním napríklad so zbraniami, Ďalej sú tu pedofilné siete a ďalšie kriminálne siete, ktoré sú tam taktiež aktívne. Takže v tomto zmysle ma zaujímala jedna vec. Ako môžeme účinnejšie a pružnejšie pracovať, spolupracovať? Tým sa dostávame k tretej veci, ktorú chcem povedať. 1. mája nové nariadenie o Europole vstúpi do platnosti, začne vám nový mandát, to už je o pár dní. A myslíte si, Čiže je to v súlade s prezentáciou, ktorú ste nám alebo v súvislosti s prezentáciou, ktorú ste nám predniesli, sú tam nejaké nedostatky, ktoré treba doriešiť? A na záver pán Koeliu. Ďakujem. Ďakujem pán Wainwright za túto prezentáciu. Chcem hovoriť o e, podvodoch s dokumentami v šengenskom informačnom systéme, za posledných 15 rokov už bojujeme za európsku reakciu na tieto kriminálne aktivity. Vieme, že v tejto oblasti naďalej mnoho právomocí ešte v rukách členských štátov. No podľa vašej správy falšovanie dokumentov je hlavným aspektom, ktorý podporuje alebo umožňuje kriminálne aktivity, organizovaný zločin, vrátanie, pašovanie ľudských bytostí. No a Napríklad e, ten tuniský podozrivý z e, útoku na, vianočno, na vianočný trh v Berlíne, tak taktiež tento človek mal v dispozícii falošný občanský preukaz. No a Naďalej teda hlavným e, modusom operandy sú, je to, že sa využívajú práve cestovné pasy, no a, alebo odsú cestovné pasy, No sú tu teda mnohé dokumenty, ktoré by mohli byť zneužívané na kriminálne účely. No a mm, vy chcete teda e, spolupracovať s agentúrou pre SIS v tejto oblasti. Chceli by ste sa e, vyjadriť návrhom, ktoré už boli predložené. Mohli by ste poskytnúť nejaké informácie v súvislosti s možným lepším využitím systému SIS v budúcnosti v rámci boja proti tejto kriminalite. Ďakujem. Ďakujem. Možno to nezapadá do nášho dnešného programu, ale napríklad nemecká tlač minulý týždeň písala o nemeckej agentúre BND, ktorá vraj špehovala Europol, Interpol a nejaké ďalšie e, organizácie napríklad odpočúvali telefonické rozhovory, sledovali e-mailovú komunikáciu. Takže venujete tomuto pozornosť? Dá sa Europol nejak chrániť? Dajú sa chrániť informácie, ktoré máte k dispozícii pred takýmto e, napadnutím? Pretože pokiaľ nejaká nemecká agentúra má možnosť to urobiť, tak možno aj ľudia ktorí majú nejaké horšie úmysly, by to mohli urobiť tiež. Takže prosím, vyjadrite sa k tomuto. Ďakujem. A teraz odozdávam slovo opäť pánu Wainwrightovi, aby sa vyjadril. Ďakujem veľmi pekne. Budem odpovedať podľa poradia, ako boli otázky položené. Pani Mecola, pokiaľ je o korupciu, Samozrejme, už sme dávno uznali, že je to jedna z kľúčových fóriem trestnej činnosti, organizovanej trestnej činnosti a preto samozrejme je tiež e, veľmi dôležitá pri práci Europolu. Keď sa vyšetrujú takéto prípady, tak e, sme prizývaní podľa nášho mandátu, ale my sami nemôžeme iniciovať nezávislé vyšetrovanie. Takže Určite závisíme na členských štátoch, ktoré nás požiadajú, aby sme vyšetrovali. Náš mandát obmedzuje našu prácu na nadnárodné prípady, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov. Musí to byť viac než jeden členský štát. Hej. Teoreticky sa dá povedať, že aj jeden členský štát môže požiadať, aby sme vyšetrili nejakú trestnú činnosť v inej krajine, ak ten členský štát nežiada o takúto pomoc, ale je dosť nepravdepodobné, že by sa to v praxi takto realizovalo. Ale tam, kde sú nejaké informácie o e, trestných, činnosti, trestných činnosti, tak sme potom kontaktovaní. Ďalšia otázka. Od pani Sipel. Áno, neexistuje nejaký jednotný obraz o tom, ako trestná činnosť e, dopadá na jednotlivé spoločenstva v Európe. Určite existujú priority, ktoré e, sú, teda tie formy trestnej činnosti, ktoré sa týkajú viac alebo všetkých členských štátov. Potom sú tu aj ďalšie hrozby, ktoré sú signifikantné celkovo, aj špecificky viac v niektorých krajinách, ale v Európe myslím, že e, tam je tých 8 najdôležitejších foriem. Prvá diskusia na úrovni politík a aj vzradov, keď sme hovorili o tejto správe, tak to viedlo k určitej rozprave, a viaceré členské štáty mali obavu, či by sa nemali aj iné priority zahrnúť, napríklad pod, e, podvody so spotrebnou daňovú, e, environmentálne trestná, trestná činnosť, e, strany zbrania a tak ďalej. Takže toto ešte bude kulminovať na stretnutí ministrov. Oni potom stanovia tie strategické priority a to bude v júni tohto roku. Naozaj, tu bude aj požiadavka na políciu, aby modernizovala, aj zmenila, upravila svoju taktiku. Určite čoraz viac našich trestných vyšetrovateľov musia, e, musia proste títo ľudia e, sa stať odborníkmi aj pre, na počítačovú kriminalitu. Pretože každé e, závažné vyšetrovanie trestnej činnosti má určitú súvislosť aj s počítačovými otázkami. Takže musia aj vyšetrovateľia mať patričné kompetencie. Okrem toho, národné organizácie taktiež musia spolupracovať čoraz viac aj cezhranične. A preto Europol ako prvá agentúra, ktorú sa takto obracajú štáty, tiež tam zohráva významnú úlohu. Pani Grisbeck a ďalší sa pýtali napríklad na ten trend to nie je len darknet, ale sú aj iné otázky, ktoré sa týkajú rôznych služieb na internete. Tam vidíme obrovské množstvo trestnej činnosti, napríklad tá anonymizácia a aj šifrovanie, aby sa skryli, aby ukryli zločinci svoju totožnosť. A je veľmi ťažké potom eh, identifikovať eh, páchateľov tejto trestnej činnosti. Pokiaľ ide o legislatívne limity, tie existujú v jednotlivých členských štátoch a policia môže fungovať, povedzme aspoň na Darknete monitorovať aktivity, aby dokázal identifikovať páchateľov. A to sa týka šifrovania. A vďaka šifrovaniu sa dosť dobre vedia kryť a ukryť tí páchatelia. Myslím, že práve aj e, spôsobilosti online. V tomto treba taktiež e, budovať naše kapacity a musíme si byť stále vedomí toho, že musíme fungovať v rámci zákona, ale musíme v plnej miere brať do úvahy aj to, že ide o veľmi dôležitú tému a stále prebieha aj e, debata s verejnosťou, do akej miery pri vyšetrovaní online, do akej miery môže policia vnikať do týchto systémov. No, Steven sa, pani Steven sa pýtala na biometrické údaje. No, či už to bude 6 rokov alebo 10 rokov, to je vec legislatívy, aby rozhodla, v akom veku sa budú vyžadovať tieto údaje, ale ide o to, aby sa chránili deti a maloleté osoby bez prievodu. Určite Nemáme zatiaľ ešte všetky potrebné nástroje k dispozícii, ktoré by sme potrebovali. Samozrejme, biometria nie je ale jediný nástroj, je tu aj celý rad ďalších možností, aby sme dokázali lepšie pochopiť aj e, identifikovať, kto prichádza a aby sme vedeli vytipovať tie osoby, ktoré sú zraniteľné. Pokiaľ ide o páchateľov a prevádzačov, mnohí sú v Európe, áno. A Europol má eh, as, proste vytipovaných asi 70 tisíc takýchto osôb, ktoré fungujú v rámci hraníc EÚ a kolegovia v rámci členských štátov už mali veľké úspechy pri likvidovaní takýchto sietí. Ale máte pravdu, veľká časť problému je mimo Európskej únie, predovšetkým na Strednom východe a v Afrike. Pokiaľ ide o ODS, z niekoľk- pred niekoľkých mesiacov, áno, sú dôležité pre Europol a ide o to, aby sme lepšie narábali so spravodajskými informáciami a v tomto zmysle sa budeme aj v záujme SVČ aj celkovo Európskej únie viac angažovať v tejto práci, aby sme sa viac dozvedeli o tom, ako fungujú zločinecké skupiny. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, napríklad pani Grisbeck sa pýtala, či to nariadenie by mohlo pomôcť. Myslím, že pomôže, áno. Pretože nám poskytne viac spôsobilostí priamo v danom odvetví, e, pre všetkým v oblasti technológií a budeme v priamom kontakte s jednotlivými zúčastnenými stranami a to nám umožní e, lepšie fungovať e, pri riešení trestnej činnosti aj v technologickej sfére. Ďalej naša schopnosť spracovať veľké objemy informácií, ktoré súvisia s trestnou činnosťou, to sa týka aj modernizácie celkového manažmentu tejto činnosti a to je dôležitý komponent daného nového nariadenia. Takže musíme šikovnejšie, inteligentnejšie využívať existujúcu technológiu, aby sme dokázali riešiť problémy s takýmto typom porušovania zákona. Do istej miery to súvisí aj so zriadením a správou, samozrejme. A v tomto regulátori majú aj úlohu dohľadu a myslím si, že celkovo to aj verejnosť bude vnímať pozitívne. Pán Koeľo sa pýtal, či existujú nejaké prvky v rámci reformy šengenského systému, ktoré by e, poskytli viac informácií o našej práci. Napríklad e, podvody s dokladmi, to je naozaj významná oblasť, ktorá je dobre zadokumentovávaná a je to veľmi e, významná oblasť. Za posledné 4 roky sa to stalo ozaj veľmi významnou oblasťou organizovanej trestnej činnosti. Takže toto je dôležité. A potom, keď sa hovorí o, a, o tom, ako, aký má Europol prístup k európskemu šengenskému systému, tak určite vaša otázka si vyžiada podrobnejšiu odpoveď a som pripravený poskytovať, poskytovať vám ďalší konkrétnejší feedback. A na záver otázka od pána Molenársa, keď sa hovorí o tom, že nemecká tajná služba e, vykonáva špionáž voči e, Europolu, no neviem. Asi si musíme potom dať do poriadku najprv, alebo objasniť si tieto veci s nemeckými orgánmi, ale naozaj máme vysokú mieru ochrany našich dát, to sa dá očakávať, a to bolo nedávno prediskutované aj z hľadiska úniku dát, ktorý e, nastal e, nedávno, teda za posledných 6 mesiacov sa tomu venuje ozaj veľká pozornosť preto sa zvyšujú opatrenia na ochranu údajov, hoci nikdy sa nedá vylúčiť e, možno, že nejaký nepriateľský prienik nastane. To podstate každá organizácia, bo hoci ktorá organizácia sa môže stať terčom takéhoto útoku. A zatiaľ v podstate nemám, čo by som dodal k týmto vyjadreniam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Wainwright, za veľmi konkrétne odpovede a taktiež za veľmi zaujímavú prezentáciu a teraz pristúpime k ďalšiemu bodu nášho programu, je to bod číslo 6. Ďakujem. A teraz budeme pokračovať teda výmenou názorov s expertmi v oblasti boja, v oblasti boja proti počítačovej kriminalite, cybercrime. Takže túto výmenu názorov E, máme na základe e, správy z vlastnej iniciatívy a máme aj samostatný program, kde sú vedení aj jednotliví účastníci tejto debaty. Poskytnú nám v krátkosti najprv pár slov o, o svojej organizácii, ktorú reprezentujú. Celkovo by sme mali tomuto, tejto téme venovať zhruba hodinu. a potom samozrejme koordinátori sa taktiež budú vedieť vyjadriť. Mhm. Začneme prezentáciami think tankov, teda predstaviteľov občianskej spoločnosti, autorov nedávnej, nedávnej štúdie Departmentu B o zákonnom hackingu a ukončíme prezentácie zo strany Europol Eurojustu aj DG Home a DG Just. Celko potom tá časť bude trvať asi 45 minút a bude to nasled... potom bude nasledovať časť otázok a odpovedí. Takže začneme predovšetkým tým, že spravodajca nám predniesie svoj príspevok. Ak nám čas umož... dovolí, tak potom dajme priestor aj ďalším členom. Teraz dáme najprv priestor našim expertom a poprosím, aby ste dodržiavali čas na prezentácie, zhruba 5 minút, prosím. Ako prvý má slovo Bertrand Del Chapelle, výkonný riaditeľ Internet a jurisdikcia. Ďakujem za slovo a ďakujem za príležitosť eh, vystúpiť pred týmto výborom. Keďže mám tú čest eh, vystúpiť ako prvý, dovolte mi zamerať sa aj na všeobecnú otázku tých vízie v oblasti jurisdikcie v súvislosti s počítačovou kriminalitou. Troška zoširoká, ak dovolíte, najprv uvediem túto tému celkovo, pretože problém jurisdikcie sa týkajú aj boja proti tým, ktorí neužívajú internet a kybernetický priestor. Proste nebudem to celé vymenovať. Celkovo sa to týka jednak sieti, kde sa šíri malware, botnety, ale potom sa využíva aj rozširovanie určitého obsahu, ktorý môže byť legálny v jednej krajine, ale nezákonný v inej krajine. Ale to sa týka aj ohovárania a alebo aj podpora terorizmu napríklad, ale okrem toho to súvisia aj s aktivitami, ktoré môžu byť prevádzané online, napríklad eh, falšovanie alebo predávanie falošných liekov a tak ďalej. Takže eh, z hľadiska jurisdikcie sú tu problémy a výzvy. A týka sa to aj toho, čo hovoril pán Wainwright, na čo narážal teda, je tu široká škála aspektov, ktoré treba zohľadniť. Tie výzvy, ak dovolíte, predovšetkým spomeniem tri. Tri prvky. Je zrejmé, a určite stojí za to zopakovať to, že internet a internetové služby, ktoré sa poskytujú, sú nadnárodné a samozrejme e, počítačová kriminalita a aktivity, ktoré sú, súvisia s touto trestnou činnosťou, napríklad informácia o užívateľoch, ktoré niekto ukladne, ukradne, toto je tiež nadnárodná um, trestná činnosť a týka sa to potom rôznych jurisdikcií. A toto vedie k viacerým otázkam, vrátane problémov s presadzovaním práva, alebo aj problémy môžu byť s tým, ako sa zadefinujú príklad e, v súvislosti so zákonmi dané trestné činy. Nie je to jednoduché potom tu implementovať. Výzvy, ktoré nastávajú, ak e, títo páchatelia sú na nadnárodnej úrovni, ale pritom máme nástroje, ktoré sú e, vnútroštátne alebo sú na báze určitej teritoriality a toto vedie k mnohým problémom, a hlavne, ak si to vezmeme na európskej úrovni, tak potom samozrejme väčšiny, väčšina európskych užívateľov využíva služby, ktoré sú, sa poskytujú aj z iných regionov, aj z regionov mimo Európy. A potom aspekt teritoriality je veľký problém. Keď, sa, eh, keď hovoríme s ľuďmi z oblasti presadzovania zákonov, tak eh, zásada teritoriality, a to je dosť ironie osudu, tak teritorialita je vlastne skôr prekážkou než riešením. Pretože určite si vyžiadavuje veľkú mieru spolupráce cezhraničnej a žiaľ, táto nie je dosť rozšírená a rozvinutá. A asi poznáte systém vzájomnej právnej spolupráce. To predpokladám teda, že o tom viete, ale nie je to nástroj, ktorý sa uplatňuje v praxi nejako ľahko. Z časového hľadiska teda mi dovolte, aby som sa sústredil hlavne na tú prvú otázku. To je otázka teritoriality. V rôznych častiach sveta sa snažíme nájsť riešenia, predovšetkým na otázku prístupu ku užívateľským dátam, ktoré ukradnú nejaké firmy. A viete, že toto je problém, ktorý je nesmierne náročný, ťažký, aj keď bo predovšetkým vo vzťahu k Európskej únii a Spojeným štátom a podniky, ktoré sú v USA, napríklad e, majú problém s zákonmi, že povedzme podniky majú poskytnúť informácií o užívateľok v kontexte trestného vyšetrovania a musia si vybrať, ktorý zákon ktorý zákon vlastne musia porušiť, pretože je tu konflikt e, zákonov, pokiaľ ide o elektronickú komunikáciu v USA. Je to iné a v Európskej únii je to iné. Takže jedna z otázok, tu je, je tu viacero iniciatív, samozrejme, Európska komisia taktiež vykonáva nejakú prácu, aj Rada Európy niečo vykonáva, aj USA niečo robia. A jedna z veľkých víziev, na ktoré chcem poukázať, je otázka koherencie politiky a kompatibilita medzi jednotlivými iniciatívami. Druhý dôležitý prvok v tomto kontexte je to, že treba zistiť, aká je úloha súkromných aktérov. V mnohých prípadoch ide o služby, ale respektíve o tie subjekty, ktoré porušujú zákon a tie podniky napríklad potom majú nejaké údaje o týchto aktéroch, ale niekedy dochádzajú ku krádeži obsahu. A to dochádza celosvetovo, ja už som o tom hovoril, niekde v jednej krajine to môže byť e, zákonné, inde nezákonné. Potom takéto podniky, napríklad e, veľké internetoví sprostredkovateľia, sú dôležití taktiež, pretože títo do istej miery e, prispievajú k vytváraniu noriem. A zaujímavé je, že dnes, pokiaľ ide o podmienky fungovania takýchto služieb súvisia s tým, čo ľudia môžu alebo nemôžu urobiť, alebo čo môžu umiestniť na digitálne teritorium. A tým vlastne sa to dostáva ako služba pre stovky miliónov, možno až miliardu ľudí. A to pre tieto podniky veľmi dôležité. A do veľkej miery majú tiež určité možnosti presadzovať právo ale môžu napríklad e, aj filtrovať, môžu odstraňovať nejaké obsahy e, zo siete. A potom tie kľúčové aspekty jurisdikcie súvisia aj s tým, že sa zadefinuje norma, ako ho sa týka a ako. A niekedy ide aj o to, že, sa, že ide o adjudikáciu. Čiže súkromné firmy majú dosť e, mnoho právomocí v tomto zmysle vo svojich rukách, prakticky. Chcem na to poukázať, pretože v diskusii, keď sa hovorí o boj proti kriminalite eh, v kyberpriestore, tam nielen štáty musia navzájom diskutovať, je to dôležitá úloha samozrejme, ale aj podniky zohrávajú dôležitú úlohu. A nakoniec, pokiaľ ide o celkové výzvy, sme v situácii, kde musíme zladiť ciele. Predovšetkým boj proti zneužívaniu siete, Pričom aj to súvisí aj s ľudskými právami, aj s rešpektovaním e, princípov právneho štátu a tak ďalej. Takže dochádza k určitému napätiu medzi cezhraničným charakterom internetu a medzi národnou jurisdikciou v jednotlivých štátoch. A chcem poukázať tiež aj na to, že máme celko tendenciu využívať tie nástroje, ktoré máme aj k dispozícii v národnej legislatíve, ale aj z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Problém potom je ten, že keď sa snažíme povedzme, riešiť tú bezmocnosť, eh, ktoré, eh, ktorú vlastne vidia členské štáty, že tu je nebezpečie, že niektoré z týchto nástrojov príliš preženieme. A keď napríklad lokalizácia, povinná lokalizácia dát sa navrhuje povedzme ako možné riešenie. Žiaľ, toto je niečo, čo technicky nie je celkom jednoduché a nakoniec by to mohlo aj poškodiť naše malé podniky, ale aj rozvojové krajiny. Môžem mm, o tejto téme povedať aj viac, ak si budete želať. Takže môžeme rozšíriť aj vôbec právomoci národného práva alebo aj legislatívy EÚ mimo teritória Čiže potom dojde ku extrateritorialite do istej miery, ale toto treba používať veľmi opatrne, pretože potom by to mohlo mať extrateritoriálny dopad aj na takéto rozhodnutia, ktoré majú povedzme charakter na, povedzme, v rámci nejakého štátu a podobne. A potom by mohlo nastať niečo ako e, preteky zbrojení, obrazne povedané, v oblasti zákonov. Pokiaľ nejaká krajina musí byť zaangažovaná do procesu, tak e, treba zodpovednosť dať na plecia týchto podnikov aj z hľadiska rozhodovania a treba zvážiť jedno právo oproti inému právu. A treba fungovať transparentne. A toto je ďalšia záťaž pre takéto podniky, kde potom je tu riziko, že to pre ne bude príliš veľká záťaž. Je tu vec, ktorá sa veľmi často nespomína a to je systém domén. Je prvé systém doménových mien. Toto treba riešiť tiež veľmi opatrne. Práca s doménami môže mať naozaj až globálny dopad a ide o to, že nejaké porušenie by v tomto zmysle malo byť odvodené na globálnej úrovni. Čiže je tu v tejto sfere veľká potreba spolupráce medzi jednotlivými aktérmi a situácie sú značne špecifické a potom je potrebné, aby takíto aktéry mohli spolu diskutovať. Treba pre nich vytvoriť priestor. A to je vlastne internetová jurisdikcia, o čom tu hovoríme. Je tu asi 200 rôznych e, subjektov zo strany vlád, technických e, firiem, medzinárodných organizácií, akademického e, sveta. A jednak teda hovoríme o dátach, o jurisdikcii, pokiaľ ide o využívanie údajov pri trestnom vyšetrovaní napríklad. A ďalej aj pokiaľ ide napríklad odstraňovanie obsahu z internetu a zase hovoríme aj o jurisdikcii pri zakazovaní niektorých domén. A už sa blížim ku záveru svojej prezentácie. V novembri minulý rok prebehla prvá e, konferencia, ktorá sa týkala domén a vytvorili sa tri pracovné skupiny k jednotlivým subtémam a samozrejme e, nakoniec vám budem k dispozícii a poskytnem odpovede na prípadné otázky. Ďakujem. Uh, thank you. And Now, now... Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo výkonný riaditeľ z organizácie Defending Rights and Freedoms Online, pán Joe McNamee. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Meno organizácie European Digital Rights Ďakujem veľmi pekne výboru a spravodajcom za to, že ste nás pozvali. Chcel by som iba zopakovať e, niečo z toho, čo povedal kolega. Pokiaľ ide o tých sprostredkovateľov, je veľmi ľahké pre vlády na celom svete vytvárať tlak na internetové firmy, na to, aby sa obmedzila sloboda komunikácie bez nejakej zodpovednosti alebo záruk, alebo aby sa presvedčili, že tú situáciu možno aj nezhorší. Európska únia reguluje napríklad úlohu sprostredkovateľov v rámci smernice pre audiovizuálne vysielanie. Tento výbor robil na to stanovisko, takisto smernica o copyright a ďalšie, napríklad smernica o terorizme, takisto kódex o šírenie návisných príhovorov a tak ďalej a tak ďalej. Bolo by dobré, ak by nakoniec Európska únia pripravila horizontálny prístup, pokiaľ ide o zber dôkazov. A takisto treba povedať, že na úrovni Rady Európy existuje expertná skupina, ktorá sa pripravuje ktorá pripravuje rezolúciu Rady Európy, pokiaľ ide úlohu sprostredkovateľov, čo je veľký krok smerom dopredu, pokiaľ ide o lepšie pochopenie tejto oblasti politiky. Chcel by som sa teraz venovať dvom bodom, ktoré sa týkajú tej štúdie, ktorá bola pripravená na, pre tento výbor. Koncept e, smerom nelegálnemu internetu a snaha nájsť vyváženosť, ktorú potrebujeme, e, pokiaľ ide o zákonný hacking a nástroje, e, bohužiaľ vo všeobecnosti e, treba povedať, že tí konzultanti opakovane hovorili o tom, že sa stále viac využívajú nelegálne spôsoby a nehovorilo sa to skôr o zraniteľnosti toho kodovacieho systému. Terminus going dark je zavádzajúci termín, ktorý by sa mal nepoužívať v tomto kontexte. Máme 20 rokov, kde sme predpovedali takúto tmavosť toho systému a v podstate ako to povedal jeden z komentátorov, žijeme vlastne v zlatom veku kontroly, máme oveľa viac údajov, pokiaľ ide o kontrolu a dohľad. Napríklad máme lokalizačné údaje o telefónoch, e, údaje o sociálnych médiách, obrovské e, informácie o sociálnych interakciách, o tom, čo sa komu páči a čo sa nepáči na Facebooku, like, čo sa lajkne a čo sa nelajkne Takisto zraniteľnosť komunikačných systémov a kodovateľnosť týchto systémov vlastne nejde cestou toho, čo nazývame going dark. Je tu jednoducho o situáciu, ktorú sme tu pred 20 rokmi napríklad nemali. A v jednom mieste tej štúdie konzultanti napríklad hovoria o vyváženosti, ktorá bola označená ako vyváženosť medzi bezpečnosťou a počítačovou bezpečnosťou v spoločnosti, kde sociálna interakcia, interakcie s vládami a podnikmi, kde sa všetko deje formou online komunikácie, musíme prestať brať do úvahy počítačovú realitu ako niečo abstraktné. Počítačová bezpečnosť neexistuje, existuje iba bezpečnosť. Čelíme tu napríklad analýzam nákladovým. Ide tu o bezpečnosť versus bezpečnosť a nie bezpečnosť versus bezpečnosť a takisto Nejde o bezpečnosť versus sloboda. Keď hovoríme o hackingu zo strany polície, ide tu o to, že akú bezpečnosť získate a za, akých stratách, za aké straty, aké straty ste ochotní akceptovať. Polícia vlastne môže takýmto spôsobom získať dodatočný nástroj pre svoju prácu. Náklady sú také, že identifikované zraniteľnosti sú vlastne takýmto spôsobom zist, využívané zo strany polície v niektorých prípadoch a nejde to vlastne na prospech všetkých užívateľov, ktorí by mohli mať prospech z takýchto, z takýchto mínusov. To, že vlastne takéto zraniteľnosti systémov existujú, podkopávajú bezpečnosť celkového systému a vlastne tie náklady alebo riziko je to, že eh, sa snažíme bojovať proti týmto problémom, ale ako povedal kolega, tento boj sa vníma ako určitá služba. Je tu takisto riziko, napríklad pokiaľ ide o je tu riziko, pokiaľ ide o služby poskytované na úrovni elektronickej komunikácie, treba si uvedomiť, že treba robiť všetko preto, no, aby sme správnym spôsobom poukazovali na tie mínusy systémov a softverové spoločnosti musia maximalizovať e, bezpečnosť týchto systémov. Bertrand takisto hovoril o európskej práci, pokiaľ ide o priesekový prístup, prístup tejto oblasti. DG Home a DG Justice napríklad robia veľmi E, detailnú prácu, veľmi transparentnú prácu, pokiaľ ide tieto projekty a e, my podporujeme tento prístup. Ja vidím, že som prekročil svoj časový limit, ospravedlňujem sa za to. Ja som chcel iba zablahoželať Europolu za úspech minulý týždeň, za to, že sa prelomil ten, prelomila tá sieť, pokiaľ ide o šírenie detskej pornografie. využívať sa to dva kodovacie systémy a podarilo sa to prelomiť. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Luci Krahulcová. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali, za to, že sa venujete dosledovaniu týchto problémov, za to, že tu máme e, zaangažované takú širokú paletu zaangažovaných zúčastnený strane pracujem pre medzinárodnú mimovládnu organizáciu. Hovoríme, venujeme sa otázke digitálnych práv používateľov. A podľa našej skúsenosti treba povedať, že internet je e, platformou na to, aby sa mohli uplatniť základné práva, napríklad pokiaľ ide podpor inovácie, a to odliadnúť od nejakej grafickej lokácie alebo nástroja, ktorý sa využíva. Internet prináša vlastne transparentnosť do tých miest, kde doteraz nebola, umožňuje marginalizovaným ľuďom komunikáciu, umožňuje umelcom byť kreatívny a venovať sa určitým témam, ako napríklad zdravie, ktoré boli doposiaľ stigmatizované. Tu sú iba niektoré príklady. Avšak vidíme, že internet sa využíva ako kritická infraštruktúra, čo je na jednej strane dobré a vlastne aj vďaka tomuto parlamentu. Je tomu tak, pretože vlastne máme viaceré regulácií a zvyšujú sa tým aj štandardy. To znamená, krajiny majú určité obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť sieti a čo by vlastne priniesol nedostatok možnosti pripojenia sa na internet každodennej funkcionalite. Avšak tí, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia, títo vnímajú internet ako určitý cieľ zo so strany viacerých útočníkov, či už ide o hackerov alebo sofistikovaných centier a pristupujú k tomu, ako keby to bol nejaký polomilitárny militárny priestor, ktorý treba chrániť. Takže z našej perspektívy vnímame to, akýto prístup k digitálnemu priestoru a pristupujú k tomu predovšetkým vlády a cieľia na vlastných ľudí. Využívanie internetu ako dohľadného nástroja do takej miery, ako to vidíme dnes, je vlastne vlády a polície vlastne Eh, uvádzajú viaceré konverzácie, ktoré sa sledujú verejne. To poukazuje na zraniteľnosť všetkých týchto sietí a dlhodobé, dlhodobé škody, ktoré sa takto môžu napáchať. Treba si uvedomiť, že tento problém sa ťažko zvládne, pretože sú tu veľké nedostatky, ktoré sa musia stále každý deň opravovať. Samozrejme, obrana je jednoduchšia, pretože útočníci, a nehovorím, že to je jednoduché, ale všetci útočníci potrebujú iba jedno mínus systému, aby sa dostali do systému. A týmto sa vlastne dostávame k ďalšej otázke. Ťažko sa odlíšiť, čo je férové v rámci počítačovej bezpečnosti, pretože technológia je všade, v domoch, e, v taškách detí. Ťažko sa už rozlišuje, čo je férové v rámci takéhoto prostredia a čo nie je férové. Vnímame, že tu boli útoky aj v minulosti, kde sa ochromili verejné služby, ktoré sa poskytujú a týmto sa vlastne znemožňujú prístup každodenným užívateľom k týmto službám. Preto politici nemôžu obetovať naše práva na úkor alebo v prospech bezpečnosti. Politika jednoducho musí chrániť aj práva spotrebiteľov. Ako súčasť našho príspevku k tomuto je, Napríklad naša správa z minulého roku, kde sme hovorili o hackingu vlád, to iba poukazujeme na jeden z tých príkladov. Vnímali sme to z perspektívy medzinárodných ľudských práv. V rámci tejto správy sme došli k záveru, že vzhľadom na tie interferencie, pokiaľ ide o zasahovanie do voľného vyjadrovania sa a voľného procesu, malo byť, mal by byť zakázaný takýto hacking zo strany vlád. Vláda hovorí, že bojuje proti kybernetickej kybernetickým útokom, ale nemôže sa využívať taký istý nástroj na riešenie toho istého problému. Ale takéto aktivity hackingové môžu mať veľký dopad, napríklad môžu narušiť súkromnú sféru spotrebiteľov alebo porušiť aj technológiu. Navrhujeme viaceré opatrenia pre vlády, ktoré môžu uplatňovať. A ja viem, že ešte po mne ide pre, prezentácia ohľadne štúdie, ktorá sa týka hackingu zo strany vlád, ale krátky prehľad z mojej strany, niektoré z tých vecí, ktoré my odporúčame, je to, že všetky tieto aktivity, ako napríklad government hacking, musia byť v súlade so zákonom, tak ako povedal Joe, dochádza k stigmatizácii niektorých termínov. To neznamená, že môžeme vlastne sa vymaniť z predpisov musí to byť čo možno najmenej invazívne na to, aby sa tieto operácie mohli vykonávať. Nemôžu tieto operácie trvať dlhodobo. Takže takýto proces musí byť využívaný, keď napríklad hovoríme o prístupe k vlády, k počítačovej kriminalite a musíme sa pozrieť na to, čo je právne hľadiska akceptovateľné a čo neakceptovateľné, ak to porovnáme s realitou mimo onlineovej sféry. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán James Eager, ktorý je poradca a Quentin Liger, ktorý je hlavný poradca v rámci firmy Optimity Advisors Europe. Ďakujem veľmi pekne, volám sa Quentin a môj kolega James bude prezentovať časť tejto štúdie. Tak my sme tu na to, aby sme prezentovali tú štúdiu. Máte tu pár kópií ohľadne právnych rámcov, pokiaľ ide o právny hacking, ide tu identifikáciu, evaluáciu a porovnávanie postupov, takže viete si predstaviť, že ide skutočne komplikovanú tému. Máme štúdiu 50, 50, 50 stranách, budeme sa to snažiť predstaviť v 10 minútach. Neviem, či to je vôbec možné, ale ak budete chcieť viac informácií, tak samozrejme radi zareagujeme neskôr a takisto sú aj kópie tejto správy k dispozícii pri vstupe do miestnosti. Máme takisto krátku prezentáciu, neviem, či môžeme prejsť k ďalšej priesvitke. Pozrieme sa teda na celkový kontext tejto štúdie. Tie hlavné výzvy, na ktoré sme sa sústredili, išlo tu ten koncept Going Dark. Ospravedlňujem sa za to, že používam tento terminus bude tu ešte diskusia o tom, ale tá myšlienka, ktorá je za tým, je to, že vlastne s tým rastúcim, rastúcim využívaním kodovacích technológií, ako aj pokiaľ ide o internet, pokiaľ ide o také zariadenia ako mobilné telefóny, ATM, stroje. Treba si uvedomiť, že treba zabezpečiť väčšiu bezpečnosť v týchto všetkých oblastiach. Zároveň vnímame tento problém aj ako určitý vývin, ktorý môže viesť k tomu, že policia má menší prístup k určitým informáciám, ktoré napríklad mali v minulosti, a to je takisto niečo, čo, čo spomenul predtým, ale môžeme to ešte prediskutovať neskôr. To znamená, tieto výzvy, že sa tu ide smerom k tomu fenoménu Going Dark, a bolo tu vlastne už na to poukázané v minulosti, týka sa to onlineového ako aj offlineového módu, ale si to aj s diskusiami, ktoré ma prebehli na úrovni FBI a Apple. Súčasť tohto riešenia alebo riešenie ako také je vlastne využívanie techník hackingu na to, aby sa získali určité plusy, pokiaľ ide o zistenia zo strany policie. V stručnosti spomeniem, prečo sme vlastne tento termín spomenuli Vieme, že viaceré zložky polície v jednotlivých štátoch označujú hacking rôznym spôsobom. Ide napríklad zasahovanie do zariadenia, právne zasahovanie, takže definície sú rôzne, ale čo vlastne robia je to, že pristupujú do IT systémov prostredníctvom tých mínusov týchto systémov. Treba to pochopiť celkom jasne a možno treba to zjednodušiť na to, aby sme pochopili všetky tie aktivity, ktoré ktoré e, pokrýva tento termínus hacking. Joe sa vyjadril k viacerým prvkom, ktoré sme už spomenuli. Sú tu viaceré rizika, pokiaľ ide o využívanie hackingu zo strany policajných zložiek. Hovoríme tu o takej dualite, bezpečnosť a transparentnosť. Nebudem teraz hovoriť o všetkom, ale Takisto je tu aj otázka bezpečnosti a počítačovej bezpečnosti. Hovoríme tu napríklad o bezpečnosti internetu a ešte raz by som chcel povedať, že to už vlastne bolo spomenuté v predchádzajúcej prezentácii. A potom sú tu ešte nejaké praktické výzvy, takže čo sa vlastne deje, keď policia uplatní hacking. Máme tu napríklad prípad, bol to prípad Holandská a Kanady, kde policia v týchto dvoch krajinách, išlo tu prípad Enet.com, E, podarilo sa im dekryptovať 7 terabajtov údajov, čo je zhruba 86 miliónov strán údajov. Viete si predstaviť tú technickú výzvu a praktickú výzvu pre policajné zložky, ako sa dostať k takémuto obrovskému množstvu údajov. Takže ak môžeme prejsť k ďalšej priesvitke, tak vás v stručnosti budem informovať e, k tomu, ako sme vlastne postupovali. Všímame si predovšetkým tie medzinárodné diskusie, snažíme sa reali- snažíme sa sledovať predovšetkým tie kľúčové problémy a potom sa venujeme aj otázkam praktik jednotlivých policajných zložiek v jednotlivých členských štátoch. My sledujeme Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Polsko a Spojené kráľovstvo, ale takisto aj tri neeurópske krajiny ako Austrália, Izrael a Spojené štáty americké, ktoré majú dobré techniky, pokiaľ ide o ten právny hacking. A takisto sme pripravili niektoré odporúčania alebo návary pre politiku, ktoré by mohli zmeniť tú situáciu, ale poskytneme viac detajlov. Môj kolega má slovo. Takže ja nadviažem na to, čo povedal kolega. Budem sústreďovať na hlavné eh, naše informácie a závery. Takže máme tu tie 6 krajín, na tých, ktorých sme sa sústredovali. No a taktiež musí, samozrejme sme museli dbať na e, ochranu súkromných alebo osobných údajov. No a vidíte, že tých šest členských štátov, na ktorých sme sústredovali, tie prijali alebo príjmú špecifické opatrenia, špecifické právne opatrenia. No a Polsko, Francúzsko a e, Spojené kráľovstvo schválili tieto ustanovenie v roku 2016. Taliansko a Holandsko naďalej na tom pracujú. No a tieto členské štáty už e, využívali e, hackingové techniky za nešpecifických ustanovení alebo okolností napríklad čo sa týka odpočúvania, napríklad v Nemecku federálna eh, kriminálna polícia, tak tam má špecifické ustanovenia, taktiež sú eh, v rámci trestného zákonníka umožné takéto eh, techniky. No a taktiež teraz sú, je to taká šedá zóna, toto ide proti mnohým medzinárodným odporúčaniam, taktiež rozhodnutiam e, Európskeho súdu pre, alebo súdneho dvora pre ľudské práva. Tam sú jasne stanovené právne ustanovenia pre e, tieto techniky. No a využíva, ako Lucie už spomenula, tam sa využívajú napríklad e, rôzne intruzívne metódy alebo technológie. No a vyzerá to tak, že sa tam tá situácia mení v porovnaní s tými tradičnými mechanizmami. No a máme tu e, riziko bezpečnosti internetu, máme tu teda e, obmedzené politické ustanovenia v súvislosti s zmenšením rizika. My sme sa pozerali, lebo sme chceli zaručiť, že právne opatrenia budú riadne implementované vo všetkých členských štátoch a myslím si, že vo všeobecnosti si e, zaslúžia odporúčanie medzinárodných organizácií, sú tu určité obmedzenia e, v súvislosti s e, mierou závažnosti kriminality, taktiež čo týka e, toho, ako dlho sa môžu využívať tieto metódy. Taktiež sú tu rôzne mechanizmy dohľadu v rôznych členských štátoch, no a vnútroštátnej úrovni tam je to trochu nejednotné a často si to vyslúžilo veľkú kritiku, aby som uvedol nejaký príklad. Napríklad v Polsku E, Benátsky dohovor Rady Európy sa sústredoval na určité ustanovenia a napríklad je tam otázka toho, ako dlho sa čaká na autorizáciu za určitých podmienok a taktiež sú tam pochybnosti v súvislosti s bezpečnosťou internetu. No a napríklad je tam oblasť súkromného života, taktiež e, v Taliansku sú tam mnohé technické opatrenia, e, ktoré e, riadia teda využívanie tých hackingových technik a nástrojov. No a zatiaľ tam mm, máme teda určité obmedzené Eh, ustanovenia, ktoré toto riadia. No a tuto hovoríme o rôznych odporúčaniach na týchto dvoch prísvitkách v súvislosti s bezpečnosťou internetu. Sú to také hlavné body, našej mojej prezentácie. Čo sa týka nejakých právnych ustanovení, o, tom, čo, o tých, čo som hovoril, tí sú dosť nové. Máme tu určité členské štáty, ktoré ešte nedospali do tohto bodu, e, takže tam im môžeme poskytnúť určité poradenstvo a taktiež členským štátom, ktoré už sú trochu vyvinutejšie v tejto oblasti, aby lepšie pochopili, čo sa deje. No a taktiež, aby sme pochopili, čo sa dá odporučiť, čo sa nedá ďalej odporučiť. Takže sú tieto tri body. Poprvé, aby sa zaručilo, že každé rozhodnutie v súvislosti s týmito hackerskými eh, technikami, aby eh, to vždy podliehalo príslušným eh, zárukám a zabezpekám. Ďalej, teda členské štáty musia najprv urobiť vplyv, hodnotenie vplyvu, predtým, než budú vytvárať legislatívu. Taktiež diskusia na európskej úrovni musí naďalej prebiehať. No a Taktiež Európska únia má príležitosť tu byť priekopničkou v tejto oblasti Ja musí zaručiť prístup všetkých e, zúčastnených strán, akademického sektora, orgánov pre ochranu údajov, policajných orgánov, všetkým, ktorí tu majú čo povedať. Taktiež je tu e, organizácia alebo agentúra pre e, základné ľudské práva. No a to je asi všetko. Ďakujem, dámy a páni. A tuto máte moju adresu, na ktorú sa môžete obrátiť v prípade otázok. Ďakujem. A teraz uznám slovo Fernandovi Ruizovi, ktorý e, vedie oddelenie Europolu pre e, kybernetickú kriminalitu. Ďakujem, som Fernando Ruiz z Centra Europolu pre eh, kybernetickú kriminalitu. Túto prezentáciu vám uvediem v súvislosti, eh, teda, pardon, spolupráci s kolegom Zvítenom A nazýva sa Spoločné výzvy boji proti kybernetickej kriminalite. Prejdem to rýchlo, lebo mám málo času, ale tieto témy, o ktorých budem hovoriť, sú veľmi komplexné pokiaľ by sme mohli hovoriť do detajlov, tak by sme potrebovali veľa času, ale práve tie detaily sú dôležité. No a obávam sa, že sa mi nepodarí to popísať úplne precízne, avšak bude sústredovať na hlavné výzvy v oblasti presazovania práva v súvislosti s tou kriminalitou. Poprvé je tu e, hrozba e, z toho, že sa niektoré údaje stratia, že nemáme prístup k údajom, ktoré potrebujeme pre naše vyšetrovanie. Sú tu určité obmedzenia. No a poprvé tu je otázka zadržiavania údajov v roku 2014. Európsky súdny dvor vydal rozhodnutie v tejto oblasti, malo to vážny dopad v určitých členských štátoch, ktoré mali, nemali, vyriešiť otázku držňová údajov. Naďalej to ešte nie je doriešené. Musíme teraz spolupracovať na základe e, súčasne platných ustanovení. Ďalej, šifrovanie. Máme je tu o šifrovanie buď komunikácie alebo súborov, to sú rôzne otázky, čo sa týka šifrovaných e, súborov, ale máme, šufr, máme už mať šifrovaný nejaký prístroj. Pokiaľ ja chcem mať prístup takémuto zašifrovanému, zakľúčovanému prístroju, tak musím požiadať o prístup nejakého sudcu samozrejme povie áno, dobre, pokiaľ je tam nejaká informácia, ktorú potrebuješ pre eh, trestné vyšetrovanie, tak ti umožňujem eh, využiť tento prístup. Takže to nie je z hľadiska problém. Problém je skôr technický. Keď nemáme technické prostriedky na to, aby sme e, vstúpil do takéhoto prístroja, tak čo urobíme? Pôjdeme za výrobcom, ktorý vyrobil ten prístroj, požiadame ho o pomoc a on povie, možno nechcem alebo nemôžem. Pretože takto sme to vyvinuli, ten prístroj je urobený tak, že bohužiaľ nemôžem poskytnúť prístup. A o tomto momentálne diskutujeme. E, kryptomena o to využívajú kriminálnici v rôznych oblastiach a je to problém, pretože využívajú tento finančný systém preto, aby platili, platili za komodity a nie je tam úplne jasné, ako priradiť e, prevod e, kryptomien k, ku konkrétnym osobám. Pokiaľ tam máme nejaký špecifický prevod, tak väčšinou sa pozrieme na ten bod, kde oni v podstate vymieňajú tú kryptomenu za normálne peniaze. No a tam je to veľmi ťažké. No a často nám nie sú poskytnuté informácie, ktoré, dos- ktoré potrebujeme. Ďalej je to strata a, miesta, kde sa tieto aktivity odohrávajú. Takže nejde tu len o využívanie Darknetu, ale aj o uchovávanie obsahu na internete, kde nemôžeme zistiť, kde fyzicky sa tento obsah nachádza Takže máme nejaké fórum, kde sa títo kriminálnici rozprávajú o tom, ako znásilňujú deti a vy nemáte prostriedok, ako sa k ním dostať fyzicky. No je ťažké potom ísť za sudcom a chcieť zahájiť vyšetrovanie, lebo prvé, čo sa vás opýtajú, je, kde sa tieto aktivity odohrávajú. A my v podstate nevieme, kde sa títo páchatelia nachádzajú. Takže to je ťažké. Ďalej prístup k údajom na klaude, to je tiež komplikované, lebo spoločnosti, ktoré poskytujú tieto služby, možno neuchovávajú svoje údaje v konkrétnej krajine, ale v nejakej inej krajine alebo v ne- niekoľkých krajinách. Takže musíte ísť za tou spoločnosťou a povedať, že potrebujete tieto informácie, ale oni sa riadia mm, zákonom v tej krajine, v ktorej sa potom tie údaje nachádzajú. Tam môžu byť tie e, zákony iné. Takže je treba si to poskladať z rôznych jurisdikcií, e, jednotlivé kúsky a potom dostanete celý ten obrázok. Ďalšia vec sú to verejno-súkromné partnerstva. Musíme spolupracovať s súkromným sektorom, pretože majú v dispozícii obrovské množstvo údajov a majú taktiež e, mnoho informácií, ktoré potrebujeme k boju proti kybernetickej kriminalite. No a Poprvé samozrejme potrebujete právny rámec a spoluprácu so súkromným sektorom, ale taktiež potrebujete, aby boli tieto spoločnosti ochotné, pretože oni môžu mať určité informácie a môžu svoje ochoty sa o ne podeliť, pokiaľ napríklad ide o nejaký podvod tak oni sa môžu pozrieť do registra svojej spoločnosti a mu, tejto spoločnosti musia byť ochotné sa podeliť o tieto informácie s mm, orgány presadzovania práva. A samozrejme, treba by rešpektovali všetky, všetky ustanovenia a ochrane súkromných údajov. My taktiež spolupracujeme s súkromným sektorom s, s agentúrami a orgánmi presadzovania práva na rôznych úrovniach. Myslím si, že áno, máme dobrú spoluprácu, do veľkej miery si dôverujeme, no ale oni nemaj, nie sú právne zaviazaní alebo povinní s nami spolupracovať. Je treba, aby to robili dobrovoľne a preto je treba budovať vzájomnú dôveru. Ďalej, čo sa týka ešte verejno-súkromného partnerstva, tam chcem ešte hovoriť o internete vecí. Pravdepodobne viete, o čom hovoríme. Všetky prístroje, ktorými pracujeme, budú, tomuto, budú čoskoro pripojené na internet, váš počítač, váš iPad, aj vaša e, truba, aj rôzne ďalšie prístroje, všetko to bude pripojené k internetu. No ale tam v podstate nie je žiadne zabezpečenie, preto všetky tieto prístroje budú veľmi ľahko napadnutelné a nechránené. Máme tu veľmi dobré príklady útokov, ktoré boli zamierené na internet veci. Je treba spolupracovať s priemyslom a zaručiť platnosť určitých minimálnych bezpečnostných štandardov v tejto oblasti. Je to samozrejme výzva, ktorú musíme riešiť. Ja ešte nepoznám žiadne riešenie zatiaľ. O tom len diskutujeme. To riešenie príde v eh, podobe minimálnych bezpečnostných štandardov, novej legislatívy. Napríklad si predstavíte spoločnosť, ktorá predáva nejaké hračky pre deti. No a táto spoločnosť musí alebo podľa rôznym kontrolám, aby sa zabezpečilo, že tá hračka je bezpečná, vyrobená z bezpečného materiálu Avšak sú tu určité prístroje, ktoré sú rizikom pre svoje používateľa, ale nie sú vôbec kontrolované. A potom my trpíme dôsledkami e, tejto situácie. Na no, sú tu tri veci, o ktorých by som chcel hovoriť. Odozdám slovo kolegovi Lodovejkovi, ktorý vám povie viac. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu, Fernando. Takže ďalej, sú, sú tu rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi rámcami. Hovoríme tu teda o cezhraničnej spolupráci. Už naše nástroje z minulosti často ne, nestačia. Máme tu legislatívny proces, ktorý je dosť pomalý na to, aby reagoval na meniacú situáciu. Tu sa týka procedurálneho práva, trestného, trestného práva, taktiež súdneho systému. Takže tu máme tu sa realitu, ako už bolo vysvetlené. Taktiež e, rozdielne právne tradície v európskych členských štátoch. Napríklad tu máme rôznu úlohu e, úradu prokurátora, polície, taktiež e, využívania dôkazov v priebehu vyšetrovania. Neexistuje žiadny harmonizovaný právny rámec pre E, rôzne aktivity e, v oblasti vyšetrovania e, toho, čo sa deje na Darknete a tajných operácií. No a súčasný proces je príliš pomalý a ťažkopádny a nezodpovedá operačným potrebám. Sme trochu optimistickí, čo sa týka EIO No a budeme musieť e, sa, zariadiť riadiť e, prílohou 2 e, smernice. No a čo sa týka dočasných opatrení, tak tie sú tam stanovené, ale nadalej to závisí na členskom štáte, ktorý si musí vyjednať kratšiu dobu než 90 dní, ktorý je stanovený v smernici. No a iba pár členských štátov zatiaľ plne implementovalo túto smernicu a majú na to už iba e, necelý mesiac. No a technológia sa rýchlo vyvíja a aj špecialisti e, to majú ťažké, pokiaľ chcú e, držať krok. No a my, my, my žijeme v technologickom svete, ale potrebujeme vyvíjať väčšie úsilie a zväčšovať expertízu e, prokurátorov a vyšetrovateľov. Potrebujeme lepšie školenia. Ďalšiu prísvitku, prosím. Internet je dobrým e, sluhom, ale e, môže aj veľa vecí narušiť. My sa na ňom môžeme baviť, môžeme tam robiť obchod a taktiež má veľký dopad na zmeny v oblasti kriminality. No a moderní e, e, páchatelia sú flexibilní a prispôsobiví a musíme nájsť e, riešenia pre nové výzvy. Samozrejme, nejaké hotové riešenia nie sú k dispozícii. Musíme nájsť tú správnu rovnováhu medzi vyšetrovaním a medzi základnými právami. Čiže riešenia musia taktiež obstať v skúške času. Takže musíme uplatňovať princípy proporcionality a subsidiarity. A to je veľmi v detailoch eh, uplatnené v príslušných dokumentoch. Takže nemám tu nejaké konkrétne návrhy. Skôr by som chcel pohovoriť o mechanizmoch, ktoré používa Europol a Eurojust pri každodennej realite. A tieto mechanizmy sú Inovácia a spolupráca. Predovšetkým. Inovujeme spôsobom, že sa zameriavame na zločinecký syndikát ako na podnikateľský model. A počítačová kriminalita e, sa tiež skúma z tohoto hľadiska biznis modelu, čiže nestačí sa zamerať na jednotlivé komponenty. Taktiež E, počítačovú kriminalitu e, vnímame aj z hľadiska tých páchateľov ako organizácie, ktoré nemusia mať hierarchickú štruktúru. Ale vychádza skôr e, tento systém z ich expertízy. A sú veľmi e, šikovné, agilné, flexibilné tieto organizácie. To znamená, že aj my musíme často aktualizovať náš prístup a moderno, modernizovať ho. A pritom musíme stále uplatňovať princípy právneho štátu a musíme byť jednoznačne rýchli pri našich reakciách. Nemôžeme si dovoliť e, e, prestať e, bojovať proti tejto trestnej činnosti. Proste musíme sa maximálne snažiť zastaviť tejto trestnej aktivity. A preto dochádza aj k vzájomnej právnej pomoci medzi krajinami a intenzívnej spolupráce a okrem toho potrebujeme budovať aj siete medzi nami, medzi tými, ktorí si nám dokážu e, dôverovať, aby sme vedeli aj spoločne vytvárať nové spôsobilosti pre boj proti tejto trestnej činnosti. A taktiež aj Europol, aj Eurojust vytvárajú spoločné e, pracovné skupiny, a chcem ešte raz zdôrazniť, inovácia a spolupráca e, sú kľúčové pojmy, ktoré pri tomto fungujú. A veľmi rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem. OK. Teraz nás čakajú ďalší dva rečníci. Teraz dávam priestor pánovi Krámovi, Wilmotovi, ktorý vedie jednotku Cybercrime na DG Home. Ďakujem za slovo a ak dovolíte zo strany komisie eh, dám kolegovi Oliverovi Mikolovi, eh, vedúcemu oddelenia pre ochranu dát a potom ja potom ešte doplním. Ale predrečníci hovorili niečo o politike a my eh, reagujeme na základe štyroch alebo piatich základných oblastí. Dovolte mi Poprvé, sú to súčasné predpisy a zákony, ktoré prebiehajúce trestné vyšetrovania, ďalej e, politiky, ktoré sa týkajú riešenia podvodov a ešte je tu ešte aj budapeštianský dohovor Rady Európy a potom stratégia pre boj proti e, počítačovej kriminalite. Takže poprvé, existujúce zákony a aký? Máme zákony, ktoré sa týkajú informatiky, e, sú z roku 2013 a skúmame, ako túto smernicu jednotlivé členské štáty implementujú a určite ide o to, aby sa zlepšila úroveň presadzovania tejto smernice a samozrejme sledujeme aj to, ako sa porušuje tento predpis. Ide o to, aby sa maximálnej miere zharmonizovali prístupy a aj aspekty, e, aby sa zharmonizovali aj tresty to vlastne určite posilní možnosť spolupráce medzi policajnými zložkami. Ďalej, vytvorenie nových politík v oblasti trestného vyšetrovania. To je hlavná oblasť našich aktivít. V prvom rade chcem povedať, že skúmame tu nejaké konkrétne prípady trestného vyšetrovania, kde má polícia k dispozícii e, prístup k dôkazovému materiálu Existuje výborná spolupráca medzi DG Justice a ďalšími eh, oblastiami, ale aj s agentúrami ako Europol a Eurojust sa spolupracujú výborne. Otázka je v poprvé, či existuje nejaká, nejaký dôkazový materiál, ktorý sa uchováva a potom, ak existuje, tak či sa dokážu príslušné orgány prehrísť cez to šifrovanie, ktoré sa uplatňuje. A v decembri minulého roku eh, sme tomu venovali tiež eh, spoločnú aktivitu, pokiaľ ide o príslušné zákony, o týchto uchovávaných dátach. Predsednícka skupina sa pozerala na tieto aspekty aj z operačného hľadiska a prvé zasadnutie poukázalo na to, že je tu mnoho tém, ktoré môžeme prebrať aj podrobnejšie. A myslím, že ešte na nastávajúcich zasadnutiach sa tomu môžeme venovať. Zo strany komisie sme povedali, že áno, pre členské štáty pripravíme nejaké vodítko, nejaké usmernenie, ktoré bude kompatibilné e, s rozsudom, teda s výrokom súdu. A veľmi pozorne budeme to rozhodnutie súdu e, z minulého decembra analyzovať aj v rámci skupiny predsedníctva. Momentálne ešte príliš skoro. Nemôžem povedať viac ku tomu, čo nazývame data retention, čiže uchovanie dát. A chcem poďakovať ešte za slova, ktoré, slova, ocenenia, ktoré odozneli na našu adresu doposiaľ, ale v podstate e, fungujeme v rámci tejto trémy na troch podtémach, ktoré bežia súbežne. Jednak ide o spoluprácu členských štátov, teda príslušných e, orgánov na presadzovanie práva a e, poskytovateľov internetových služieb. Ďalej je tu aspekt využívania európskeho príkazu, no, vyšetrovacieho príkazu a ako sa inovatívne využíva. A potom Pozeráme sa ešte aj na spoločné riešenia pri jurisdikcii a presadzovaní teda pri tom, ako členské štáty tento aspekt riešia, presadzovanie práva. Vytvoril sa proces, ktorý sa venuje aj v spolupráci agentúr, aj ide o spoluprácu s vyšetrovacími orgánmi, policajnými orgánmi, aj s ďalšími aktérmi v danom odvetví. Cieľom je vytvoriť balík možností, ktorý sa bude prezentovať v júni a potom sa budeme môcť vrátiť sem o niekoľko mesiacov a povedať vám viac konkrétností. Piatý, alebo ďalší element sa týka šifrovania. Toto je taký novší proces, ktorý začal začiatkom tohto roka a ide o proces, ktorý bude stávať z dvoch etáp. Prvá etapa sa týka získavania informácií, zhromažďovania informácií a druhá etapa, keď už máme tie relevantné informácie od aktérov, tak ich analizujeme a potom zase pripravujeme určitý balík možností alebo alternatívy. Takže s kým sa rozprávame v tomto zmysle? Kľúčoví hráči v tomto smere sú európske agenty Europol, Eurojust, ENISA, pokiaľ je o bezpečnosti sietí, a, základ, a potom je tu ešte agentúra pre základné práva. Musíme jednoznačne rešpektovať, e, že táto agentúra sa zaangažovala s veľkým nadšením a prichádza aj s veľmi konkrétnymi názormi a nie len o filozofické aspekty, ale aj o veľmi konkrétne riešenia a návrhy riešení. Takže agentúry, e, alebo organizujeme spolu s agentúrami aj debaty a stretnutia expertov na jednak na tej technickej úrovni, ale aj na právnej úrovni. Skúmame praktické problémy technického charakteru, s čím sa stretávajú pracovníci pri presadzovaní zákona a s čím sa stretávajú technici z tej e, technickej stránky na internete. Hovoríme aj o legislatívnych rámcoch v jednotlivých krajinách a aké techniky a metódy môžu používať e, príslušní odborníci v jednotlivých štátoch a ako to súvisí s rámcom E, rešpektovania ľudských práv. Nechceme samozrejme tú debatu sústrediť len, alebo zredukovať len na jednu z možností, e, alebo z jednu, jednu, jeden z aspektov, proti ktorému musíme bojovať z hľadiska trestnej činnosti. Musíme mať viacej alternatívy k dispozícii a potom, aby sme dokázali analyzovať všetky možnosti a potom aby sme taktiež vedeli odôvodniť, prečo navrhujeme nakoniec to alebo ono. Našim cieľom je už v októbri priniesť nejaké výsledky v rámci tohto procesu. Čiže všetky tieto veci vedú k otázke ochrany údajov. A dávam slovo Olivierovi v tomto bode. Ďakujem za slovo. E, celá táto diskusia, samozrejme, e, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, e, súvisí so základnými právami Čiže ide o právo ochrany základných dát a to je vec zásadného významu. Musíme proste zabezpečiť, že všetky tieto požiadavky na ochranu dát sa musia splniť. Pre všetkým, ak musíme vytvoriť nejakú spoluprácu so súkromným sektorom v boji proti počítačovej kriminalite, tak existuje viacero aspektov ochrany základných práv, ktoré treba zohľadniť. A No jednak je tu bezpečnosť, potom na druhej strane je ochrana dát. Nemali by sa tieto aspekty vzájomne vylúčovať, ale mali by sa navzájom podporovať. A preto musíme nájsť e, patričné metódy a riešenia aj na úrovni technickej, aj právnej. Keď hovoríme o boji proti počítačovej kriminalite, a o, o tom, ako zlepšiť napríklad cezhraničný prístup k elektronickým dôkazovým materiálom pre trestné vyšetrovanie, potrebujeme v plnej miere rešpektovať aj príslušné pravidlá, e, európske pravidlá pre ochranu dát a aj aspekty, ktoré sa týkajú ochrany základných ľudských práv. Takže ide aj o osobné údaje a preto treba veľmi jasne stanoviť v legislatíve, teda v zákonoch, ktoré budú jasné a predvydateľné a budú obsahovať všetky možné alternatívy. Momentálne v súčasnosti, a vlastne v Lani sme prijali príslušný rámec pre ochranu dát e, s zameraním, teda ide o konkrétne nariadenie a od 25. maja 2018 bude uplatňovaný v praxi a potom je tu viacero elementov, ktoré budú dôležité aj dnes z hľadiska diskusie. Predovšetkým GDPR, napríklad e, ide o spracovávanie dát e, zo strany poskytovateľov služieb, vrátanie prenosov, ktoré sa majú vytvoriť. A hlavne aj poskytovanie údajov zo strany poskytovateľov služieb vyšetrovateľom. A toto musí vychádzať e, z, jednej, z jednoho zo šiestého, šiestich e, pravidiel, ktoré sú uverejnené v GDPR. A máme tu ešte aj dokument 95-46 a to sa týka ochrany osobných údajov. Okrem toho, GDPR poskytuje viacej tej zreteľnosti pri spracovávaní osobných dát. Napríklad ide aj o to, že keď sa spracovávajú údaje na komerčné účely a potom e, sú tu aj e, povedzme, využívanie, aspekty využívania pre vyšetrovanie trestné alebo pre ochranu osobných údajov. Tak musíme samozrejme rešpektovať aspekt presnosti údajov a aj to, že dátové subjekty, ako som povedal už predtým, majú právo na informácie, respektíve to sa dá obmedziť jedine legislatívnymi opatreniami. Okrem toho, GDPR poskytuje aj viac prvkov, pokiaľ ide o transfer osobných dát e, zo strany providera do tretej krajiny. A to je tiež dôležitá otázka. Takže je tu viacero takýchto prípadov, kde GDPR poskytuje viacero prvkov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v kontexte boja proti počítačovej kriminalite. Ďalšie legislatívne aspekty sa týkajú e, smernice pre aktivity policie pri vyšetrovaní trestnej činnosti. Toto sa platí na, tiež od mája 2018. Je, eh, je to dôležitý prvok v bojku, boji proti terorizmu a kybernetickej trestnej činnosti a súvisí to aj s príslušnou agendou pre oblasť bezpečnosti. Účelom je lepšie zdieľanie informácií a spolupráca medzi členskými štátmi, e, predovšetkým pri eh, vyš- trestnom vyšetrovaní, čiže je to dôležité pre políciu, a je taktiež dôležité zabezpečiť právnu istotu. Cieľo smernice, keď sa bude implementovať, e, teda povedie k tomu, že sa zvyší efektívnosť boja proti trestnej činnosti v oblasti počítačovej kriminality a okrem toho bude potrebné, aby sa policajné zložky e, e, pokusili viac a snažili viac zdieľať informácie navzájom. Táto smernica vytvára určitú normu, spoločnú normu pre ochranu dát. Takže táto smernica nehovorí o tom, že by sa obmedzovalo presadzovanie zákona, ale ide o aspekty spracovávania osobných údajov. Na záver by som rád poznamenal, že v kontexte boja proti boj- počítačovej trestnej činnosti môže príslušné orgány e, na presadzovanie práva požiadať e, providerov o poskytnutie osobných údajov, napríklad IP adresa je jedným z tých údajov a potom sa vytvárajú podmienky e, pre spracovávanie dát, teda tá smernica, hlavne článok 39 smernice hovorí o tom, e, že poskytovateľe služieb majú povinnosť v danej krajine poskytnúť tieto údaje. Ďakujem pekne. Prepačte, ja som myslel, že komisia má 15 minút na toto. Pardon, ospravedlňujem sa. Ešte mi dovolte tri body, ktoré, ktorým som sa chcel v krátkosti vyjadriť. Vytváranie politik pri eh, podvodoch eh, s bezhotovostnými prevodmi. Všeobecný rámec sa aktualizuje. Ide o rámcovú smernicu, kde ide o, v podstate o tie plastové karty a je to iniciatíva, na, ku ktorej sa vytvára aj dopadová štúdia a budeme dáta a viac informácií v septembri. Ďalej ešte dva body. Rada Európy a Budapestský dohovor Rady Európy. Toto e, je v podstate veľmi významné, e, významný dokument, ktorý podporuje naše aktivity z hľadiska budovania kapacít pre boj proti e, počítačovej kriminalite v tretích krajinách. Posledný bod, stratégia pre boj proti e, počítačovej kriminalite, ktorá vznikla v roku 2013, je taktiež dôležitým dokumentom a pomáha nám vyhodnocovať situáciu a v podstate v priebehu nastávajúcich týždňov vypracujeme tento hodnotiaci materiál. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za veľmi konkrétne informácie. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem upozorniť na to, že e, tu na stole máte k dispozícii aj konkrétne materiály k danej téme. Nech sa páči, môžete si ich potom vziať. Teraz by som chcela dať priestor pani Elizabeth Rosenberg, Ďakujem za slovo. Ako, keďže som bola e, stanovená ako spravodajkynia pre oblasť e, tejto trestnej činnosti, tak e, dovolte mi v prvom rade poďakovať e, za všetky vyjadrenia k tejto téme, ktoré tu odozneli, e, k danej téme, aj k jednotlivým špecifickým podtémam. A môžeme sa asi všetci shodnúť na tom, že počítačová kriminalita že vždy tí zločinci sú o krok vpred, pred našou legislatívou a v tom môžeme povedať, že legislatíva, pokiaľ ide o harmonizáciu e, v danej sfére, či už ide o prevenciu alebo o represiu, tak potrebujeme spoločný, jednotný európsky koncept. A zatiaľ ho nemáme. Takže to je časť problému. A je to fakt, v tom zmysle, že existuje rozdiely v legislatíve jednotlivých štátov a nemáme jednotnú legislatívu. A potrebovali sme niečo, čo bude v sebe zahraniať legislatívu všetkých členských štátov. A potom by sme dokázali lepšie fungovať aj z hľadiska prevencie aj represie. Boli by sme efektívnejší. Samozrejme je to vážna výzva, ale celá záležitosť je veľmi komplexná, zložitá, Ide o to, aby sme zabránili trestnej činnosti, aby sme ju vytlačili z toho kyberpriestoru. A je tu ešte ďalší dôležitý aspekt. Ten sa týka elektronických dôkazov. A zhromažďovanie takýchto dôkazov toto sa dá obmedzovať vzhľadom na to, že sú rozdiely v legislatíve medzi jednotlivými členskými krajinami. Potom e, práve využívanie takýchto dôkazov v inom členskom štáte alebo využívanie osobných údajov a tak ďalej a tak ďalej. Toto nie je samozrejme kritika, nie nevyhnutne teda, ale je to výzva, ktorú, ktoré musíme čeliť, že proste existuje stále e, rôzna legislatíva medzi členskými štátmi a to už nehovoríme o tretich krajinách. Takže ďakujem všetkým expertom, e, ktorí nám prezentovali svoje veľmi eh, odborne fundované príspevky. A verím, že už v júni, v júni tohto roku sa pristupí k novým legislatívnym iniciatívam aj v súvislosti s elektronickými dôkazovými materiálmi, aby sa tieto mohli naozaj využívať ako dôkazy pred súdom. Takže toto by sme naozaj potrebovali pre efektívny boj proti páchateľom e, počítačovej kriminality. Ďakujem. Teraz sa spýtam Miriam Dali, či sa chce prihlásiť. Chcete? Ďakujem pekne, pani predsednička. Poďakujem sa expertom, ktorí prišli medzi nás. Bolo to extrémne zaujímavé vypočuť si túto výmenu názorov a myslím, že tá najdôležitejšia vec, ktorá sa objasnila, je tá, že tieto hrozby počítačovej kriminality nás aj naďalej ohrozujú moderní kriminálni aktéry sú agilní a my sme pomalí. To tu odznelo, takže musíme na to zareagovať. Ale na to, aby sme sa k tomu postavili, myslím, že musíme kriticky analyzovať tie nástroje, ktoré Európska únia má k dispozícii, ako sa to dnes povedalo. Treba uznať aj tie nedostatky a postaviť sa tým výzvam, ktoré tu sú. Na to, aby sa nám to podarilo, musíme robiť všetko preto, aby smernica 2013, ktorá je tu proti týmto útokom pripravená, bola aktualizovaná, aby sme e, jednoducho naše elektronické systémy v členských krajinách zabezpečili lepšie, napríklad aj volebné, napríklad keď sa stále viac hlasuje elektronicky. Myslím, že stačí sa pozrieť na tú smernicu 2013. To nestačí Musíme kriticky vyhodnotiť najnovšiu správu implementačnú zo strany komisie, pokiaľ ide o boj proti vykoristovaniu sexuálnemu detí na, online, na internete. Ja som tieňa spravodajkynia SND pre túto tému, ale zároveň niečo, čo by som skutočne chcela zdôrazniť, a niektorí z expertov to dnes aj spomenuli viac než raz, je boj proti počítačovej kriminalite. To neznamená, že naši občania, ochrana údajov sa takýmto spôsobom ohrozí. A ja vítam e, revíziu smernice počítačovej kriminalite a dúfam, že sa e, budú brať do úvahy tie štandardy e, ochrany údajov našich klientov, občanov a sú tu viaceré otázky, ktoré treba spomenúť, pretože vlastne v samotnom úvode sme sa sústredili napríklad na tú teritorialitu, územnosť, e, ktorá bola ako keby prekážkou, to bol pán kolega de la Chapelle, ktorý to spomenul, týmto sa dostávame k tomu, že hoci aj keby sme mali harmonizáciu medzi Európskou úniou a členskými štátmi, tak to jednoducho ide nad rámec celého kontinentu, ide to nad rámec týchto regiónov. Takže podľa môjho názoru to, že sa venujeme tejto problematike, nevyriešime to sami, musíme i spojiť naše sily. A to súvisí s ďalším bodom, ktorý tu odznel, keď Fernando Ruiz hovoril o bezpečnosti nástrojov a moja otázka v tomto ohľade sa týka toho, že či máme ísť týmto smerom, či by sme jednoducho tu nečelili ďalším rozdielom v jurisdikcii, ak by sme tu mali nejaké usmernenie, ako teda môžeme harmonizovať niečo v tomto ohľade. Ale nejde tu iba o zraniteľnosť systémov, ide tu aj o výzvy, možnosti a myslím tu predovšetkým, že e, takéto vyjadrenie je prospešné, pretože to, čo potrebujeme predovšetkým v našej práci, je, aby sme zaangažovali komunitu, aby sme riešili kybernetickú bezpečnosť a riešili aj vykoristenie detí online. To je správa, ktoré sa venujeme. Čo ma prekvapilo je skutočnosť, že je tu podpora mladých hakerov na to, aby profitovali z tých zručností. Ak sa vyhnú kybernetickým útokom, pretože ich zručnosti sú skutočne veľmi cenné a bolo tu spomenuté, že e, ich lukratívna kariéra pred nimi môže byť usmernená tak, aby sa venovali v oblasti bezpečnosti internetu. Ďalšie vyjadrenie, ktoré tu odznelo, je to, že e, podniky radi zamestnávajú hakerov, pretože sú tu bug bounties, ktoré oni musia hekovať na to, aby zabránili hekovaniu zo strany ďalších hackerov. Takže ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že budeme spolupracovať aj naďalej a teším sa na spoluprácu s tenovými správcami. Ďakujem. Ďakujem pani Grisbeck, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne našim expertom za ich prezentácie, ktoré boli veľmi detailné, veľmi technické prezentácie, ku ktorým sa vrátim nie teraz, pretože jednoducho veľmi sme sa omeškali, ale bolo by dobre, ak by sme mali možnosť v písomnej podobe jednému či dvom z vás položiť otázky konkrétne k tejto téme, ktoré sú veľmi dôležité. Tieto témy nás zamestnali aj v správe predchádzajúcej, pokiaľ ide o rastúci fenomén, ktorý sa rozvíja skutočne veľmi veľkou rýchlosťou, ruka v ruke s technológiou, takže je to veľký politický problém na území Európskej únie. Takže tieto hrozby a to násobenie originálnosti týchto hrozieb. To sú prvky, ktoré sú veľmi dôležité v rámci ochrany bezpečnosti našich občanov a nakoľko už teda končíme dnešné zasadnutie, budem vyjadriť sa trochu polemicky, pretože sme tu hovorili opakovane napríklad o tých problémoch, nakoľko sme teda vo výbore v parlamente, hoci nás tu nie je veľa, sme tu na to, aby sme vyprodukovali určitú normu alebo nejaké texty, názory. Hovorili sme opakovane o textoch, o smernici z roku 2013 a mňa by zaujímalo, že či podľa vášho názoru potrebujeme nejakú novú legislatívu, skutočne novú, či skutočne potrebujeme niečo nové a hovorím teraz legislatívu, ktorá by mala normatívny charakter, či je skutočne potrebné mať nástroje nové alebo či to, čo existuje, skutočne postačuje, pretože vidíme, že to zasahuje do viacerých tém a hovoríme o stále o väčšej harmonizácii, spolupráci a jednoducho tá tendencia tu je, že sa točíme dokola a predovšetkým pokiaľ ide o túto doménu, technológie jednoducho sú v epicentre pozornosti občanov a prezentujú tie hrozby, ktoré sú všade prítomné, pokiaľ ide o útoky na počítačové systémy. Takže moja konkrétna otázka je, že či skutočne máme to, čo potrebujeme, alebo či potrebujeme nové zákony, predpisy. Ak áno, aké sú priority? A druhá otázka to súvisí takisto trochu s tou prvou otázkou. Ja som si prečítala správu National Forum, ktorá sa týkala e, bezpečnosti počítačovej v mojom meste v Lille. E, bolo to zo začiatku roku 2017 a táto správa vlastne naznačila, pokiaľ ide o moju krajinu napríklad, že e, sankcie, ktoré tu máme boli proti počítačovej kriminalite, existuje, ale je to také rozdrobené, rozpoltené, ale predsa len existuje a čo tu chýba, to je už záver. Nepotrebujeme nové predpisy, ale potrebujeme skôr finančné prostriedky, personál, technické prostriedky, ktoré sú nedostatočné alebo budú nedostatočné alebo by možno mohli, mohli byť nedostatočné na to, aby sme prepojili ten nedostatok informácií jednotlivých, jednotlivých radníc v jednotlivých mestách Zdieľate tento názor, alebo nie, pretože to je najnovšia správa. A ešte v tom istom kontexte normatívna legislatíva, či je potrebná alebo nie. Dnes ráno som si napríklad v tlači prečítala, že Európska komisia bola pripravená otvoriť novú oblasť, pokiaľ ide o počínačovú bezpečnosť. Vy ste to takisto trochu naznačili, ale mňa by skutočne zaujímalo, ak by ste ma mohli uistiť, že či digitálna agenda skutočne má ohlásiť nejaké nové reformy. Ponáhľam sa, ponáhľam, ale som tieňová spravodajkynia a potrebujem odpovede na tieto otázky, pretože som tieňová spravodajkynia. Ehm, odpovede mi asi pravdepodobne pošlu v písomnej podobe. Takže aké sú tie reformy do budúcna? Mohli by ste mi v stručnosti odpovedať túto otázku. A posledná otázka, počas posledného vypočutia, keď sme tu mali aj komisára Juliana Kinga, tak sa venoval otázke posilnenia reziliencie, či to je takisto niečo, čomu sa sústredi, na čo sa sústredí komisia. Mohli by ste možno trochu objasniť aj túto tému? Ja som hovorila iba 3-4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Okay, thank you very much. Uh, then, uh, we would like to... Ďakujem pekne. Takže vaše odpovede, predovšetkým pokiaľ ide o komisiu, pokiaľ ide o legislatívnu iniciatívu, mohli by ste na to zareagovať? Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým tým, ktorí sa spýtali otázky. Áno, pýtali ste sa na to, že či budeme predkladať nejaké legislatívne návrhy. Toto je presne to, nad čím rozmýšľame, vzhľadom na tie dôkazy, ktoré máme. A ako som povedal, v júni sa k tomu vrátime, budeme mať balíček možností a v tejto fáze ešte neviem povedať presne, či áno alebo nie, ale my chceme pripraviť legislatívne návrhy, to je vlastne to, nad čím momentálne uvažujeme. A takisto ste sa spýtali, že či sa točíme dokola, alebo či potrebujeme novú legislatívu, alebo posilniť finančné a ľudské zdroje. Ja si myslím, že to nie sú navzájom sa vylučujúce možnosti. Či navrhneme alebo nenavrhneme legislatívne návrhy, ešte stále zvažujeme veľmi pozorne, či treba posilniť napríklad e, personál, či potrebujeme viac rozškolení pre kľúčových aktérov, či potrebujeme viac peňazí na software, hardware pre ľudí a tak ďalej. Takže myslím, že musíme sa pozrieť na celú tú paletu možností a to sa teda týka všetkých tých oblastí, o ktorých sme hovorili. A potom tu boli špecifické otázky týkajúce sa útokov na informačné systémy a na smernicu, ktorá sa toho týka, a takisto pokiaľ ide o e, internet vecí a vlastne aj riziko, že by tu mohli byť útoky na volebné systémy. To sú otázky, ktoré mojich kolegov zaujímajú v rámci tej stratégie pre počítačovú bezpečnosť, či potrebujeme revíziu tejto stratégie, takže komisia momentálne detailne preskúmava tieto témy a snaží sa prijať nejaký holistický, holistický, holistické riešenie, aby sme sa venovali týmto témam. Takisto ste hovorili o vykoristovaniu detí, sexu- sexuálne vykoristovanie detí. Náš unit sa tomu nevenuje, ale zajtra máte ďalší bod na programe, kde náš zastupca raditeľa príde a bude hovoriť Takže nebudem teraz hovoriť o tejto téme, o tom vykoristovaní sexuálnom detí. A dve otázky na záver. Myslím, že jedna sa týkala tej strednodobej revízie ohľadne digitálneho jednotného vnútorného trhu. Bohužiaľ, nie sú tu už kolegovia, ktorí sa venujú tejto téme, ale ja viem, že táto práca sa hýbe dopredu a ak chcete nejakú konkrétnu otázku pre kolegov, môžem im ju sprostredkovať veľmi rád. A na záver, pokiaľ ide o tú odolnosť a posilnenie odolnosti, to je takisto jedna z tých tém, ktoré sa preskúmávajú v rámci toho, či sa budú revidovať, e, čo bude revidovať stratégia pre bezpečnosť počítačových systémov. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Bertrand Lašapel, ktorý chcel niečo dodať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úplne krátka pripomienka k niektorým z tých tém, ktoré tu boli spomenuté. Chcel by som spomenúť pár slovami, keď hovoríme o harmonizácii, keď hovoríme, že tento problém si vyžaduje kooperáciu a niečo, čo ide nad rámec Európskej únie, tak to je vlastne už problém v Európskej únie, tak je úplne jasné, že nebudeme mať harmonizáciu celkovú, a merateľnú. Takže jeden z tých konceptov, ktorý tu máme, je legálna interoperabilita, kde sa bude klásť väčší dôraz na procedurálne garantie a interfaces, v rámci tých operátorov, na rozdiel od harmonizácie v samotnej podstaty. A takisto, keď tu odznela tá otázka ohľadne toho, či potrebujeme nové nástroje, tak vlastne zmysel tej otázky bol v tom, že či potrebujeme nové druhy, nové texty v rámci existujúcich nástrojov, je tu možnosť, že budeme potrebovať nové typy e, nástrojov na medzinárodnej úrovni, ktoré nie sú legislatívou, ktoré nie sú nejakými zmluvami, ale ktoré môžu byť označené ako napríklad politické štandardy, ktoré boli vypracované medzi jednotlivými aktérmi a ktoré sa potom ich strany využívajú na to, aby či už boli inkorporované do právnych textov alebo využité iným spôsobom. To znamená právna interoperabilita a politické štandardy. A na záver je tu ešte veľmi dôležitý prvok, ktorý sa týka merateľnosti, mera, merateľnosti nad rámec Európskej únie. Európska únia, ako bolo spomenuté v niektorých iných vstupoch, má novú možnosť stanoviť štandardy a byť určitým vodcom v tejto úlohe. A takisto je tu aj potreba, aby tu boli interoperabilné systémy, ktoré budú môcť zasiahnuť do regiónov, kde niektorí výrobcovia teraz sú lokalizovaní. Takže tá otázka, ako môžete pripraviť takýto regim, režim, a aby teda skutočne splnil svoj účel, tak to je otázka, ktorá si vyžaduje spoluprácu jednotlivých firiem vo všeobecnosti. A pokiaľ ide jurisdikciu, to je prierezová otázka, ktorá ide nad rámec tých tém, ktoré sme sa tu venovali. A o čo tu vlastne fundamentálne ide, ako chceme zabezpečiť suverenitu v rámci digitálneho veku. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za takéto komplexné príspevky, vstupy z vašej strany. Ďakujem za to rezume, ďakujem za všetky vystúpenia. Bolo to skutočne veľmi zaujímavá téma. A ja by som vám chcela iba i pripomenúť, že tu je táto štúdia a vidíme sa teda zajtra o 9. Ďakujem.